tam potom, ale kvôli hlasovaniu ešte na tomto mieste, ešte k programu stanovisko o transparentnosti, integrite v inštitúciách EÚ. Tamáš Dojč, chce k tomu niečo povedať ešte pán spravodajca? Nie. Takže hneď môžeme začať hlasovať. Máte všetci hlasovacie kartičky. To nám totiž zjednoduší hlasovanie. Najprv test kartičiek. E, koľko nás je do počtu. Osemnáct prítomných e, e, hlasovať oprávnených členov. Budem sa snažiť však nepoužívať hlasovacie zariadenie. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 9 za, proti, podľa nás je to prijaté, ale preveríme si to 9, preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Je to len veľmi zle viditeľné. 10 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 11 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 12 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 14 za,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 proti zdržal sa niekto, zamieta sa 21 za, proti zdržal sa niekto, to si preveríme. 21 si preveríme. Der Check ist beendet. Also das ist abgelehnt. Zamieta sa. Kompromis 1. Pán spravodajca. Len na vyjasnenie, pani predsednička. Prvá časť, keď o nej hlasujeme, hlasujeme o celom texte, okrem slov considers that a tak ďalej interest. Ak hlasujete za druhú časť, hlasujete za celý text vrátane týchto slov. Chápem to správne? Tamáš? Áno, je to správne. Pochopené. Pokračujeme v hlasovaní. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. S tými dopadmi, ako to popísal kolega De Jong. 22, 3 a 4 vypadávajú, Kompromis 2 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 25 za. Proti. Prijíma sa. 26 za. Proti. Prijíma sa. 27 za. Proti. Prijíma sa. 28. Prijíma sa. 29. Prijíma sa. 30 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 31 za, proti, prijíma sa. 32 za, proti, zamieta sa. 33 za, proti, preveríme si 33. Končím preverenie. Zamieta sa. 34 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť ešte tej 34 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 35 za, proti, príjma sa. Druhá časť 35 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 37 za, proti prijíma sa. To bola len prvá časť, druhá časť za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 39 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa, 40 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa, 41 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa, 42 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa, 43 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa, 44 za, prijíma sa, 45 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 45. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 46 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 47 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 48 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 49 za, príjima sa, 50 za, proti, príjima sa, kompromis 3 za, proti, príjima sa, tým pádom vypadáva 51 a 52, 53 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme. 53 Končím hlasovanie. Zamieta sa. za. S ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti? Nie. Za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 55 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 57 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 58 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 59 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 60 za, proti, zdržali sa, príjma sa. A tým pádom menovité záverečné hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Jednomyselne sa prijíma. Gratulujeme Tamášovi. Minimálne tento výbor si v tejto zložitej otázke dokázal nájsť zhodu. Ďakujem za rýchle hlasovanie. Zmením teraz miesto a potom pokračujeme. machen weiter in der Tagesordnung und ich begrüße. Pokračujeme v programe. Vítam tu eh, komisárku pre sociálnu oblasť, pani Tyson. Vítajte. Absolutorium 2014 včera, minulý rok to bolo tak len na zahriatie, teraz už je to vážnejšie. Medzičasom uh, ste už rok v úrade spravodajkyňou, pani je kolegyňa Dlabajová pekne dám e, na prezentáciu slovo pani komisárke. Sociálna oblasť e, z vášho pohľadu v roku 2014. Máte slovo. Ďakujem. Chcela som ešte privítať e, kolegyňu Ivanovú, zodpovednú pracovničku a dvoru auditorov, ho, hoci vás aj veľmi presne vidím. Nech sa páči, predsa len pani komisárka ešte. OK. So, Mr. President, can I... You... Ešte raz vás musím uh, prerušiť, pretože to musí byť práve uh, dvor auditorov, ktorý musí začať pani Ivanová. Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani komisárka, dámy a páni, je mi veľkou cťou dnes tu byť ako spoluspravodajca ku kapitole 6 spolu s komisiou. Rada by som vám e, odprezentovala naše závery auditu, pokiaľ ide o sociálne otázky a zamestnanosť. Tiež by som rada vyjadrila e, ocenenie konštruktívnych e, pracovných kontaktov s komisiou v roku 2014 výdavky eh, v oblasti ekonomická sociálna kohézia mali eh, čiastku 10,6 miliard eur a to je 19 celkových eh, platieb. Toto sa spoločne spravuje komisiou a členskými krajinami. Výsledky auditu hovoria o náraste pre ESF ale stabilnú úroveň za posledné roky. Na základe vzorku 170 e, preverovaných e, platieb chybovosť je e, medzi 4,9 až 5,4 Najpravdepodobnejšia je 3,7 a to je nad hranicou 2 Tiež sme vypočítali frekvenciu chybovosti 60 zo 170 frekvenc- e, transakcií malo chybovosť. Pokiaľ ide o typy chýb, najtypickejšími chybami pre ISF boli neprimerané výdavky, hlavným zdrojom e, boli neoprávnené e, v, e, náklady takéto oblasti sú oprávnení účastní, účastníci na tréningoch a podobne. 5 projektov sa identifikovalo, kde, kde podmienky týkajúce sa národných pravidiel oprávnenosti sa nesplnili 1,9 1,2 odhadovanej chybovosti. Ďalším typickým typom chybovosti bolo, boli porušenia pravidel verejného obstarávania. Tradične e, ten, táto oblasť je menej zasiahnutá týmto typom chýb ako povedzme regionálna oblasť. Príkladmi v tejto oblasti sú zlyhania e, v pravidlách verejného obstarávania konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá. Ďalší typ chýb, že príjemcovia nedostali oprávnený typ e, platieb a nedostali ich včas. Opravy by sa mali diať čo najrýchlejšie a v plnej hodnote. 12 príkladov sa identifikovalo v, tejto, v tomto ohľade v troch krajinách. V týchto prípadoch nedošlo k e, časnému vyplateniu v lehote. Toto nie je v súlade s pravidlami. Spolahlivosť manažmentu verifikácií vo vzťahu k transakciám e, účtovný dvor konštatuje, že e, chybovosť mohla byť e, znížená o 3,2 to sú aj prípady, kde národné orgány mali dostatočné informácie na odhalenie e, chýb vo vzťahu k príjemcom. Ďalším aspektom našeho auditu je preverovanie kontrolných systémov. Toto sme robili spoločne v e, ERDSF a aj programy v sociálnom fonde. Toto súvisí s dozorom komisie aj e, auditorských inštancií. Nenašli sme v preverovanej vzorke žiadne, ktoré by si o, o, vyžadovali ďalšie odlišné kvantifikácie bez dopadu na počet e, výhrad k výročnej správe a u zvyšných 30 sme nenašli žiadne problémy s kontrolou komisie. E, správa DG Ample v roku 2013 bola preverovaná na presnosť a posudzovanie e, výhrad. Tieto výhrady boli nasledovné. DG Ample odhaduje, že 2,8% až 4% záverečných priebežných platieb e, operačných programov ESF boli mali riziko chýb. 45 operačných programov sme preverovali, kde boli vecné chyby vo výške asi 2 e, Mnohé výhrady k operačným programom zostali a od roku 2013 finančný dopad sa zvýšil 123 miliónov na, na 165 miliónov Zvyškové riziko je 1,2 pre všetky operačné programy na základe chyby, chybovosti, ktorá bola stanovená, berúc do úvahy finančné opravy členských krajín. Ako my odhadujeme tieto odhadnuté čísla, vo všeobecnosti si myslíme, že odhady komisie za výročnú správu z roku 2013 je konzistentná a presná, pokiaľ ide o informácie, ktoré poskytli auditorské inštácie. Naše chybovosti samozrejme nemôžu byť priamo porovnané. Tiež pripomíname, že práca e, auditorských inštancií má rizika a preto pokiaľ ide o kalkuláciu zvyškových rizik, zostáva pre niektoré operačné programy. Čo tento rok v kapitole je niečo nové, sú otázky týkajúce sa výkonu a tu sme odhadovali, či a do akého rozsahu stanovené ciele pre, e, boli v súlade stanovenými s tými, ktoré boli stanovené pre e, operačné programy a či sa dosiahli ciele. Náš odhad celkovo je, že tri štvrtiny projektov pre tieto fondy dosiahli plne alebo čiastočne svoje ciele. Percento pre, pre sociálny fond dokonca bolo ešte vyššie. Dámy a páni, na základe zistení máme sedem odporúčaní pokiaľ ide o túto kapitolu. Patrí sem revízia národných pravidel na identifikáciu najlepších postupov, riešenie e, sa na prvej úrovni, na úrovni členských štátov, e, lepšie využívanie e, možnosti jednoduchších nákladov, legislatívne návrhy regularizovať obdobie na finančné nástroje, rozšírenie a predlženie možnosti finančných korek korekcií, a posilnenie kontrolného systému auditorských orgánov. Dúfame, že tieto odporúčania budú prínosom pre prácu výboru kont a ďalej zlepšia plnenie pravidel podľa alebo pre čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. No a teraz dostala slovo pani komisárka. Ďakujem pekne, predsednička. Vážená pani predsednička, spravodajkynia, dámy a páni, aj eh, vážená pani Ivanová z Dvora auditorov, kolegyne, kolegovia, dovolte mi najskôr poďakovať pani Ivanovej, i týmu auditorov za vynikajúcu a konštruktívnu spoluprácu čas vypracovávania výročnej správy Dvora auditorov za rok 2000 2014 no a komisia prijala konkrétne e, kroky na podporu e, vytvárania kvalitných pracovných miest. My sme spustili Európsky fond pre strategické investície na to, aby peniaze prúdili do reálneho hospodárstva. My sme zvýšili prefinancovanie iniciatívy pre zamestnanosť mládeže, tak aby začali projekty a rovnako sme hovorili usmernenie pre členské štáty, aby dlhodobo nezamestnaní našli cestu späť na pracovný trh. Sociálna spravodlivosť bola našim hlavným princípom a prioritou a je veľmi dôležité, je to veľmi dôležité, ak chceme, aby Európa dosiahla sociálny rating 3A pre stabilné politiky chceme zajistiť, aby hospodárske posilnenie únie bolo spojené so zlepšenou kvalitou života pre občanov a to definuje naše sociálne trhové hospodárstvo a o tom je náš európsky sociálny model. Dámy a páni, vo všetkých iniciatívach sme sa zameriavali na výsledky chceme zaistiť skutočnú návratnosť investícií dodržiavaním princípu riadneho finančného manažmentu. Ja ako bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu postup udelovania absolutória považujem za príležitosť, veľmi hodnotnú príležitosť, kontrolovať výdavky z európskeho rozpočtu komisie a členských štátov. Ako komisárka tu ešte viac presvedčená o tejto hodnote ako príležitosť na výmenu nových nápadov, myšlienok, kontrolu toho, aby finančné prostriedky boli v súlade s našimi politickými cieľmi a rovnako, aby sme verejnosti ukázali, čo bolo dosiahnuté. Ja samozrejme Stále nie som spokojná, že 3,7 našich investícií sú postihnuté chybami, ale e, tiež 96,3 e, zdrojov pre zamestnané sociálne záležitosti boli investované správne v prospech e, každodenného života našich občanov. Dosahovanie cieľov a komunikácia výsledkov je pre komisiu veľmi dôležitá. Mňa pozbuduje fakt, že v súlade s výsledkami, prvými výsledkami hodnotenia na obdobie roku 2013, 2007-2013 viac ako 9 miliónov ľudí získalo zamestnanie vďaka projektom financovaným z ESF, ďalších 5 miliónov získalo novú kvalifikáciu, pričom súčasne 300 tisíc podnikateľov a 50 startupov, 50 tisíc startupov bolo podporených. No a tieto čísla sú skutočne dôležitou úvahou o e, prínosoch a využití našich prostriedkov, ale rada by som tiež zdôraznila to, čo povedala moja kolegyňa, podpredsednička Európskej komisie Georgieva v Európskom parlamente. Nie všetko, čo je dôležité, sa dá merať a nie všetko, čo sa dá merať, je aj dôležité. No a preto myslím na iniciatívu pre mládež, že hodnota prekračuje len číslo ľudí, ktorí si našli pracovné miesto. Pracovné miesto je to o zamestnanosti, sociálnom rozvoji a participácii v spoločenskom živote. No a musíme zaistiť, aby všetky naše politické aktivity a iniciatívy boli zakotvené v súčasnom politickom kontexte, aby naše finančné prostriedky sa investovali tak, aby priniesli čo najväčšie výhody a dopady. Vo svojej správe Európsky dvor auditorov vyjadril pochybnosti o prepojení na program Európa 2020. No, ďakujem dvoru auditorov za pripomienky. No a samozrejme, neustále sa dajú veci zlepšovať, ale myslím, že tak zdravým regulačným rádcom na výsledkami rokovaní o prioritách a v rámci operačných programov znamenajú radikálnu zmenu harmonizácii financovania s politikami štyri kľúčové ciele. Zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna inklúzia a modernizácia verejnej správy. Takto Európsky sociálny fond je prirodzene harmonizovaný s cieľmi stratégie Európa 2020. Prepojenie je najevidentnejšie, keď sa hovorí o CSR, sa špecifické odporúčam pre jednotlivé štáty kde takmer tie financie z ESF do roku 2020 boli určené na podporu implementácie CSR v jednotlivých krajinách, napríklad čo sa týka fungovania zamestnaneckých služieb, odborného vzdelávania, prípravy alebo integrácia marginalizovaných komunít ako Rómov. V Polsku je to 75% a výdavkov v Slovensku a na Slovensku je to 90% a v Českej republike je to približne 80%. Toto všetko by malo značne posilniť dopady Európskeho sociálneho fondu na kľúčové ciele Európy 2020 a ja som dúfam, že vďaka novým monitoringu kontrole sa vám to podarí tiež demonstrovate, ehm, Čo skoro dostanete viac informácií zo správy podľa článku 16, ktorá eh, o výsledkoch rokovania o partnerských zmluvách a nedávnych programoch. Zatiaľ čo kľúčom je, prioritou je Európa 2020, dávne vývojové tendencie ukazujú, že regulačný rámec musí tiež mať nevyhnutnú flexibilitu na to, aby sa dokázal prispôsobiť novým prioritám. Utečenecká kríza je takýmto prípadom napriek neflexibilite rámca, ktorý mal poskytovať financovanie na celé 7-ročné obdobie. My sme prijali rozhodujúce kroky, aby sme zaručili, že naše finančné prostriedky v rám, vrátane ESF sa budú dať využívať na to, aby sme zareagovali na nové potreby, ktoré sa v tomto kontexte objavili. No už v septembri 25. septembra ja sama som sa stretla s predstaviteľmi a vedením ESF a ostatnými, aby sme o tom diskutovali. No a navrhli sme rozsiahle usmernenie, aby sme vysvetlili, ako sa dajú využívať finančné prostriedky na riešenie finančnej, teda, pardon, utečeneckej krízy, podporou odborného vzdelávania, prípravy, prístupe k e, vzdelávaniu a zdravotníckým službám alebo boj proti diskriminácii na oktobrovom zasadnutí rady ministrov sociálnych vecí a práce sa uskročil na neformálny obed a ja som pozvala aj, a vyzvala ministrov, aby mobilizovali dostupné prostriedky adekvátnym spôsobom bez ohrozenia rizik, ktoré už boli identifikované pred začiatkom utečeneckej krízy. Vzhľadom na potrebu zlepšovania našich aktivít a, a reakcie na e, nové výzvy a potreby, myslím, že naše rámce, e, legislatívne rámce zaslúšia e, pozornosť a boli zmenené v konce roku 2016. No a na záver mi dovolte pár pripomienok k plneniu naše výsledky, miera chybovosti vo výške 3,7% a to vnímam z dvoch rôznych perspektív. Na jednej strane e, som rada, že napriek tomu, že sa blížime ku koncu finančného obdobia, keď členské štáty e, sú motivované zvyšovať e, výdavky, tak miera chybovosti zostáva v súlade s tým, čo sme videli v predchádzajúcich rokoch. Na druhej strane, keďže miera chybovosti stále existuje, nemôžeme byť úplne spokojní. Dovolte mi uistiť vás, že európsky rozpočet je v plnej miere chránený. Ako viete, v rámci nášho viacročného systému korekcie sú neustále implementované na to, aby sa znížilo reziduálne eh, riziko pod úroveň materiality. V priebehu 5 eh, rokov za sebou finančné korekcie pre ESF predstavovali 2,8 každoročných platieb. Čo sa týka samotnej miery chybovosti, tak ja si myslím, že jediný spôsob, ako to dostať pod eh, hranicu 2% na ročnej báze, je dosiahnuť skutočné štruktúralne zmeny v spôsobe, ako sa implementuje ESF. Eh, kľúčovým bodom v tomto je odsun od reálnych jednodušení nákladom. My sme vám predložili správu, ktorá detálne vysvetľuje, kde sa nachádzame a kde chceme byť eh, v možnosti zjednodušených nákladov a preto sa o tom nebudem teraz sa jadrovať. No a dámy a páni, na základe prieskumu, ktoré orgány 28 členských štátov vykonali, tak súčasný odhad na využitie zjednodušených nákladov na roky 2014 až 2020 eh, dosahuje 35 zo súčasnej úrovne na 7% na obdobie roku 2007-2013. A preto je jasné, že viac záväzkov a <clears throat> snah bude potrebných, a hlavne v niektorých členských štátoch, na to, aby sme v plnej miere využili potenciál zjednodušených nákladov a dosiahli hranicu 50% do konca roku 2017. A to vyniesie veľké e, zmeny a prospech nielen z hľadiska regulárnosti, ale zlepší to aj výkonnosť a zníži administratívnu záťaž. Revízia viacročného finančného rámca v polovici platnosti boli tieto ciele a ja sa teším na ich dosahovanie a som si istá, že môžem rátať s vašou podporou. Dovolte mi na záver povedať, pani predsednička, že myslím, že zaznamenáme skutočnú zmenu pozornosti a zamerania a som z toho veľmi šťastná dne, pretože plnenie výsledkov nie je dôležité, ale treba to vnímať ako jednotný predpoklad na dosahovanie, dosahovanie hlavného cieľa a totiž využívať verejné financie takým spôsobom, aby mali maximálny pozitívny dopad na spoločne dohodnuté politické ciele. Zatiaľ čo sme to možno ešte nedosiahli v plnej miere, som si istá, že sme na správnej ceste. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Áno, ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. No a slovo dostáva spravodajkyňa pani Blabajová. Martina, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsedníčka. Vážená pani komisárka, vážená pani Ivanová, vážený generál viete, kolegyne, kolegovia, ako všetci viete, tak hlavná vec, ktorá by som chcela, chcela dosiahnuť počas tohto obdobia, že potrebujeme konštruktívnejší prístup k udelovaniu absolutória a nemôžeme sa sústrediť len na mieru chybovosti, ale to neznamená samozrejme, že zabudneme na plnenie, pretože bez pravidel nemáme výsledky. To všetci vieme. Ďakujem komisárke za to, že dôraz kladla na výsledky za to, že uvidla aj príklady v tomto ohľade. Rado by som tiež poďakovala za písomné odpovede, ktoré ste nám poskytli. My sme si ich prečítali a možno sa k niektorým vrátime. Ďakujeme aj dvoru auditorov pani Ivanovej, pretože ona skutočne vedla problémy spojené s dosahovaním výsledkov. Ďakujem za všetko. Ja som si istý, že toto nie je posledná výmena názorov. Počas udelovania absolutória, procesu udelovania absolutória nás iste čaká viacej. Čiže keď začneme sústrediť na výsledkové veci, tak samozrejme najdôležitejšie indikátory výkonnosti v vašom portfóliu sú miera nezamestnanosti a počet vytvorených pracovných miest a, alebo udržaných pracovných miesta. vo vašom portfóliu. Vy ste spomenuli pár zaujímavých čísiel. Vy ste povedali, že v období 2007-2013 8,7 milióna participantov SF získalo a udržalo si pracovné miesto vďaka intervenciám v tomto období a viac ako 300 tisíc ľudí, ktorých podporilo ESF, ktorých podporil fond ESF, boli sa a viac ako 50 tisíc startupov bolo podporených. Ďakujem pekne za tieto čísla. Ja mám len pár otázok. Ja by som sa chcela spýtať, aké spolahlivé a udržateľné sú súčasné čísla, sú indikátory dostatočne dostatočné na zaručenie financovania v období 2014-2020. Na ďalšia vec, špecifické odporúčanie či špecifické odporúčania rady reflektujú snahy členských štátov na dosahovanie cieľov Európa 2020. Ako komisia zmení e, výkazníctvo e, CSR e, komplexnejšie a detailnejšie. Ďalšia otázka sa týka výkonnosti, totiž koľko krajín, ktoré ešte stále nezosúladili zručnosti a vzdelávanie a potreby trhu. Aké sú kroky na riešenie týchto problémov, pretože možno by bolo lepšie, ak by sme hovorili o krokoch, ktoré treba prijať a namiesto, aby sme len ukazovali prstom. No, čo sa týka výsledkov výkonnosti, je tu ďalšia otázka, o ktorej treba hovoriť, a to je miera čerpania v minulom programovacom období, pretože v súladi kde s deklaráciou uistenia existujú nedostatky v kľúčových prvkoch o manažmentu a kontrolných systémoch, eh, ktoré boli vytvorené eh, podľa požiadaviek nariadenia 438 a 1083 eh, na definovanie 11 operačných programov členských štátov, ktoré ne, nespadali dostatočne, dostatočnú kontrolu členských štátov a príslušných uh, orgánov. A ja sa chcem spýtať, kedy to zavretie bude ukončené. No a rada by som sa spýtala ešte, pretože v roku 2007 až 2013 dodatočné platby e, miliónov eur pre operačný program bolo prerušených. A, a, specificky sme to spomenuli v našich otázkach a reakcia komisára na otázku, komisárky na odpoveď otázku 207 hovorí, v tejto fáze programovacieho obdobia v blízkosti alebo ku koncu lehoty členské štáty musia zistiť čo najlepšiu mieru čerpania členovanie zákazok alebo grantov. Ja sa chcem spýtať, či komisia vie, že tieto štáty prijali všetky opatrenia, alebo či je to len želanie alebo predpoklad, alebo ste si istí, že príjmajú všetky opatrenia. No a teraz sa len veľmi rýchlo vrátim k miere chybovosti. Samozrejme, najpravdepodobnejšia miera chybovosti e, je 3,7% za rok 2014, ale všetci sme v správe výboru auditorov videli, že miera chyborosvesti by mohla byť výrazne nižšia, ak by členské štáty použili všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, tak ako už bolo viackrát spomenuté Európskym dvorom auditorov. A túto správu dostávame každý rok, takže ja sa chcem len spýtať, pretože tento problém neustále uh, výboru konto, prečo sa situácia nezlepšila aké opatrenia príjma komisia na to, aby pomohla e, príslušným orgánom. Myslím, že to je veľmi zaujímavá úloha, o ktorej treba hovoriť. A veľmi stručne by som chcela zaobrať ešte iniciatívou pre mládež. Vy ste už o tom hovorili a ďakujem pekne za to. Pokiaľ ide o účasť tisíc 210 e, e, e, tisíc mladých nezamestnaných ľudí sa zúčastnilo krokov v rámci tejto iniciatívy roku 2013 1,3 miliard eur už smerujú do projektov v teréne. Výsledky za 2014 sú obmedzené zatiaľ. Pracujeme tam s odhadmi komisie a s s prefinancovaním, ktoré bolo v dispozícii v roku 2013. toto sa však zvýšilo v roku 2015 a správa indikuje, že v roku 2015 sa e, zmobilizujú významné opatrenia a mladí ľudia budú príjmať podporu aj e, služby vďaka tomuto 13% e, prefinancovaniu. Ako v tomto štáliu komisia hodnotí iniciatívu pre eh, mládež. Eh, už sa docielilo zvýšenie zamestnanosti mládeže vďaka nej. Aký, aký je váš odhad? Chcela som eh, tiež spomenúť veľký význam, ktorý dvor auditorov pripisuje zjednodušovaniu. Ďakujem vám za dokument, ktorý sme dostali a bola by som rada, keby ste trošku bližšie popísali vaše plány týkajúce e, sa e, zjednodušených nakladových alternatív. E, a pokiaľ ide o finančné obdobie minulé, toto bolo spojené s určitými rizikami pre príjemcov. Takže ako sa snažíte v novom finančnom období tieto, týmto rizikám zamedziť? Aký je teda váš plán pre toto finančné obdobie? A konkrétna otázka, prečo Bulharsko, Maďarsko, e, Lotyšsko a e, Slovensko sa zdráhajú využiť e, túto alternatívu? Aký je tam problém? Jedna otázka, ktorú by som chcela položiť aj komisii, aj Európskemu dvoru auditorov, je, že keď sa pozrieme na odpovede pani komisárky na otázky 18 a 19, pokiaľ ide o partnerské E, e, dohody. Zdá sa, že komisia nesúhlasí s dvorom auditorov, ktorý bol toho názoru, že nové e, partnerské dohody nedostatočne odrážajú ciele EU 2020. Bola by som veľmi rada, keby obe inštitúcie vysvetlili svoj náhľad na nové partnerské dohody, či teda odrážajú tieto ciele alebo nie. Posledné dva body a potom už končím finančné nástroje. Do roku 2013 e, celkovo 53 finančných e, nástrojov e, na podporu malých a stredných podnikov bolo implementovaných v 7 členských štátoch a financoval to Európsky sociálny fond. 16 716 malých a stredných podnikov, tým bolo zasiahnutých 472 miliónov eur Eh, mohli z nich benefitovať. Eh, mňa to veľmi teší, ale teda mohli by ste povedať, čo robí komisia, aby eh, sa venovala ke medzere zodpovednosti pri finančných nástrojoch a ako chcete zvýšiť mieru používania finančných nástrojov dvor eh, auditorov eh, práve vykonáva audit finančných eh, nástrojov aj v sociálnej oblasti, takže výsledky tohto nás budú naozaj zaujímať. Moja posledná otázka, ako ste už spomenuli, pani komisárka, musíme ostať v aktuálnom politickom kontexte a reagovať na ne, takže spomeniem jednu horúcu aktuálnu tému, ktorú ste už našetli vo vašom prejave a to sú utečenci. Hovorili ste, že je tu možnosť využívať štrukturálne fondy, aby sa zmobilizovali a pomohli e, e, riešiť e, výzvy spojené napríklad učeními sa jazykov alebo infraštruktúrymi, otázkami ako ubytovania a podobne. Vieme, že v princípe máme iba 4 fondy, ktoré sú k dispozícii na pomoc členským štátom v utečenskej kríze ERDF, ESF, e, FEAT a, e, a MIF. Azylový migračný fond. Tieto fondy máme k dispozícii, avšak vieme, že ERDF a Európsky sociálny fond e, mali pôvodne iný zámer Takže aký je váš názor? Sú tieto fondy naozaj tie e, vhodné nástroje na pomoc členským štátom v utečenskej kríze, alebo nemali by sme skôr e, členské štáty e, vyzývať k tomu, aby využívali rozpočtové prostriedky, ktoré neboli napokon využité? Mňa by zaujímala aj výmena názorov s, s vami, aj s kolegami, aj ja rada výstupy z tejto diskusie zapracujem do mojej správy. Takže ďakujem vám vopred za vaše reakcie. Ďakujem pekne, pani komisárka, máte slovo a po vás ešte raz dvor auditorov. Uh, eh, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pani spravodajkňa. Eh, budem odpovedať po holandsky. Takže k vašej prvej otázke, ako budeme kontrolovať informácie, ktoré dostávame zo strany členských štátov. Samozrejme, robíme to e, všetkými prostriedkami, ktoré sú nám k dispozícii, e, skúmame jednotlivé akty, účtovníctvo, dokumenty, ktoré sú nám postúpené, ale ak by to bolo potrebné, aj sa vykonávajú kontroly na mieste a vykonávajú sa aj kontroly kontrol. Týmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby tá prvá kontrola nebola výlučná, ale aby tu naozaj e, e, um, sa postupovalo zodpovedne ak, ak sú problémy, aby došlo k náprave. V prípade štrukturálnych problémov sa snažíme členské štáty sprevádzať, informovať ich, aby došlo k zlepšeniu a pokiaľ ide o e, tie odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, tam je jasné, že tu máme prepojenie medzi prostriedkami a CSR e, s, prostried, s podmienkami, ktoré sú s tým spojené. Môžeme to pred skúmať až od roku 2016, pretože vtedy nastane bod, kedy členské štáty tieto ex ante podmienky e, musia splňať. Ak ich nebudú e, splňať, budeme na to reagovať, opäť by malo dôjsť ku korektúre. A potom tieto správy z jednotlivé krajiny budeme preskúmovať s e, kolegami. Budeme zistovať, či je tam manevrovací priestor pri zaobchádzaní s finančnými prostriedkami. Zamerom týchto správ je zistiť, či došlo k vykonaniu potrebných reforiem. Nejde tu o vlastne kontrolu rozpočtu pri používaní e, európskych e, zdrojov. Na to sú iné nástroje. Minulý rok komisia sa rozhodla tieto CSR a semestrálne e, správy E, navzájom zosúľadiť a nasmerovať na najdôležitejšie problémy, ale samozrejme je tam prepojenie aj s rozpočtami e, CSR. Rozpočty sú tu na to, aby problémy, ktoré sa spomínajú v CSR, sa vyriešili na strane členských štátov lepšie. A potom pokiaľ ide o kompetencie, predtým, než Eh, poznámku pre členské štáty eh, je, eh, možný celý rad iniciatív v prípade kompetencií, ale samozrejme ide aj o vzdelávanie. Napríklad tam to, to je v zodpovednosti členských štátov. My tam môžeme pôsobiť poradenie. Pokiaľ ide náš pracovný program na rok 2016, máme tu tzv. Skills Agenda, práve pracujeme teda na jej príprave, kde tam pôjde o to, čo môžeme urobiť na európskej úrovni, aby ľudia získavali viac zručností, kvalifikácií počas svojho života, celoživotné vzdelávanie, aby boli lepšie pripravení na potreby pracovného trhu, a tam je dôležitá spolupráca s vzdelávacími, s vzdelávacími inštitútmi. Je dôležité, aby sme e, do tejto oblasti nasadili viac prostriedkov než doteraz. A pokiaľ ide o e, analýzu e, veľkých dát, je to dôležité, aby sme naozaj urobili dobrú analýzu trhu. A pokiaľ ide o certifikáty, o e, určitých kvalifikáciách. Tieto musia byť cezhranične transparentné, aby e, bolo e, ľahké zistiť, aké, akými kvalifikáciami ľudia diplom, disponujú, aby neboli potrebné nutne iba diplomy za ukončené štúdium. A potom nedostatočné kontroly ste spomenuli na strane národných e, orgánov. Tu máme viaceré opatrenia na zlepšenie. Viete, že v novom programe e, navrhujeme preto aj nové opatrenia. Napríklad pri nesplňaní e, lehôd, e, zaraz s príslušnými korektúrami, aby členské štáty nemohli tieto prostriedky využiť z iných programov, e, z ktorých nedošlo k chybám. Potom sú aj iné nástroje, opatrenia, ktoré by mali zlepšiť kontrolu národných orgánov. Teraz musím trošku rozmýšľať, aké nové nástroje máme k dispozícii. Dobre, ja, zoals ik daar juist ook al gezegd heb, de audit van de audit gebeurt natuurlijk ook A to už som povedala, audity auditov, eh, kontroly kontrol, to sa má tiež lepšiť. Eh, tam sa budú eh, priamo na mieste kontrolovať jednotlivé akty. A tiež budeme žiadať aj o to, aby členské štáty prevzali aj politickú zodpovednosť za e, tieto informácie, ktoré e, postupujú ďalej. Takže viac odpovedností zo strany členských štátov za tieto údaje. No a potom absorpcia. E, tu tie operačné programy. Ja som si tu robila poznámky počas toho vášho výkladu, ale teraz som predsa len zmetená. Prerušené e, operačné programy. Pokiaľ e, ide o tieto, sú tu e, výhrady. to je ehm, v prípade 15 boli stiahnuté výhrady, lebo tam boli dostatočné garancie zo strany členských štátov postupené, pokiaľ ide údaje. A potom je ešte 16 programov, ktoré sú prerušené, 3 programy, ehm, tam sme už ehm, napísali upomienky a ešte 14 máme teda tieto čísla. A potom ste chceli vedieť niečo o teda miere výkonnosti, o absorpcii v prípade týchto programov, ako to tam vyzerá za rok 2007 až 2013. Tam uh, vidíme Eh, že to vyzerá celkom dobre. 87% eh, eh, celkovo poskytnutých prostriedkov toto predstavuje. Vychádzame z toho, že 90% dosiahneme v roku 2016 a 15 členských štátov už absorbovali viac než 90 prostriedkov. Potom je celý rad členských štátov, ktoré trošku e, zaostávajú, pokiaľ idú platby Chorvátsko, Španielsko, Slovensko a Malta. Chorvátsko má 66 Rumunsko 62 e, e, Slovensko 78 aj Malta 78 Vidíme, že České štáty majú do marca 2017 ešte čas na to, aby eh, uzavreli toto obdobie 2007 až 2013 a žiadali o platby. Takže ako toto môžeme eh, zoptimalizovať? Vytvorili sme eh, pracovné skupiny, celkovo 8, ktoré sa majú zaoberať lepšou implementáciou a majú zamedziť e, vzniku rizika na konci e, tohto obdobia. Snažíme sa aj e, lepšie využívanie technickej pomoci, aby sa zvýšila absorpčná kapacita členských štátov. Kontrolujú sa aj postupy zo strany manažujúcich orgánov, či by sa tie nemohli nejako zlepšiť kontroluje sa, či sú tam dostatočné ľudské e, zdroje na strane členských štátov, pretože to je tiež potrebné pre výkon týchto e, dôležitých činností. Dôležitá je aj výmena e, správnej praxe, to treba podporovať medzi členskými štátmi. Tu existuje nadnárodná sieť ESF, to je určite veľmi dobrá možnosť na výmenu najlepších postupov. A potom miera chybovosti. Ja, ja oké, okay, ik, kan hier, ik kon, sorry, mijn eigen geschrift weer moeilijk lezen. Ospravedlňujem sa, neviem to teraz po sebe prečítať. Takže čo robíme na e, zniženie miery chybovosti v členských štátoch, e, na ochranu rozpočtu? Tu je tiež celý rad e, o opatrení, ktoré sme zaviedli Máme tu tieto, túto extensive guidance, sprevádzanie členských eh, štátov mm, za účelom zlepšenia eh, práce manažujúcich orgánov a toho, ako vykonávajú eh, kontroly. Členským štátom sme postupili príklady najlepšej práce Napríklad e, v prípade zadávania verejných e, zákazok, to súdny dvor nepovažoval za také dôležité, ale aj určite teda modely. E, potom sa tiež robia všelijaké semináre na zvyšovanie kompetencií a schopností. O tom sa tiež hovorí na seminároch. Potom máme tiež nástroj Arakne, ktorý E, pomáha robiť hodnotenie rizík e, na teda úrovni členských e, štátov a manažujúcich inštitúcií. Sú rôzne semináre, ktoré vysvetľujú, ako sa tento nástroj používa. Potom sú rôzne teda, kontroly manažmentu, ktoré zabezpečujú, že sú tu naozaj veľmi konkrétne odporúčania a je možné skutočne konkrétne e, odporčať, ako je možné sa vyhnúť chybám e, za roky 2014 až 2020. Tu máme samozrejme väčšiu možnosť e, vplyvu v tejto oblasti. Máme k dispozícii viac nástrojov, aj tieto netokorektúry, ktoré môžeme použiť ako spôsob vytvorenia Eh, tlaku na to, aby došlo k lepšiemu preskúmaniu, k lepším kontrolám, aby na úrovni členských štátov eh, dochádzalo eh, k menšiemu počtu chýb. A potom ste mali ďalšiu otázku, čo robíme v oblasti znižovania nezamestnanosti mládeže. To je samozrejme jedna z našich priorít. Posledné čísla k tomuto sú zo včerajška. Nezamestnanosť mládeže sa znížila z 21,7 na 20 to sú čísla za Európsku 28. Potom máme ešte osobitné e, číslo pre eurozónu. Písala, prosila som si objektívne e, čísla od teda polovice 2013 do roku 2015. E, v tomto období, z období máme o 1 milión nezamestnaných menej, takže o, teda o pol milióna menej nezamestnaných to sa teda dosiahlo v roku 2015. Takže postupuje to, nezamestnanosť mladých sa znižuje, treba to privítať. Keďže vieme, že mladí ľudia potrebujú perspektívy, musíme na pracovnom trhu podporovať kompetencie a, a zručnosti, preto je to e, jedna z priorít. A ako to e, budeme ďalej rozvíjať, máme, budeme spolupracovať s členskými krajinami tým, že budeme vyslovať politické odporúčania, aby sme e, viac bojovali proti nezamestnanosti mladých. Máme tu iniciatívu e, pre nezamestnanosť mladých, pre zamestnanosť mladých 12,5 milióna eur plánovaných na to, to plánované finančné obdobie. A pokiaľ ide o priamu účasť mladých na pracovnom trhu, nepriamo cez vzdelávacie zariadenia, modernizáciu pracovných trhov, vidíme, že 26 miliónov z ESF je plánovaných na obdobie 2014 až 2020 z iniciatíva pre zamestnanosť mladých, už tak tu viete, že tu prebieha predbežné financovanie parlamentu. Ďakujem za dobrú spoluprácu. Ak tu chceme pokročiť, treba sa zmeniť legislatívu, e, ale to pôjde len vtedy, a pôjde to len preto, že sa silne zasadzovala rada a parlament. Miliarda eur bola vyčlenená vyplatená regiónov, ktoré sú oprávnené a zistili sme, že týmto pádom aj projekty lepšie prebiehajú v regiónoch, kde eh, je najväčšia podpora, potrebná podpora pre nezamestnanosť mladých týmto rýchlejším vyplácaním sa tieto bariéry dokážu odstrániť. A teraz, ako vidíme, projekty sa rozbiehajú. Ku koncu roku uvidíme, ako e, to bude s výsledkami. Musia nám poskytnúť údaje členskej krajiny. Budúci rok musíme o tom, môžeme o tom informovať. Pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých a e, iniciatíva pre zamestnanosť mladých, už tak tu je veľmi prísne výkazníctvo pokiaľ ide o predbežné platby 50% e, musí byť vyplatených, kým vôbec vieme, že budú pokračovať. Pokiaľ ide o politické odporúčania, tak viete, že tu máme e, k, k záruku pre mladých, kde členské krajiny prevzali odporúčanie, ponuky do 4 mesiacov, ak to prišlo, prichádza zo škôl v rámci tohto obdobia 4 mesiacov musí dôjsť k ponuke, či e, po uzavretí e, ško- školy alebo strate pracovného miesta musí byť ponúknuté učňovské miesto napríklad a to sa preveruje v roku 2016. Môžeme potom cez e, záruku mladých a iniciatívy pre zamestnanosť mladých povedať viac. Môžeme predložiť údaje, ktoré v roku, ku koncu roku 2015 budú stanované. Potom vyrobíme i správu a dúfame, že toto sa znova že to budú informácie pre prepracovanie e, MFR. Tak, aby sme mohli vidieť, že tu máme pozitívny pokrok, aby sme e, mohli presvedčiť i inštitúcie, že tu e, E, treba nadviazať. 20 nezamestnanosti mladých, to znamená každý piatý mladý človek e, hľadá pracovné miesto, to je priveľa, spoločnosť to nedokáže utiahnuť a tolerovať a preto musíme e, túto vec naďalej sledovať. Teší ma však, že sa nám podarilo dosiahnuť pokrok, lebo to je predsa už relevantné. Pokiaľ ide o e, zjedno, opciu zjednodušených nákladov, je to dôležitý nástroj. Chcela by som aj, aby sa e, to využilo. V poslednom období sa táto opcia e, využila až na 7%. Nebolo to veľa. Členské krajiny tomuto systému s ním neboli veľmi dobre oboznámené. Teraz máme už skúsenosti, krajiny vidia, že to dokáže e, fungovať. Sú tu aj členské krajiny, ktoré to nepoužívajú len e, pre je, nie viac ako jeden program, ale potom Taliansko napríklad 60% všetkých programov. Pre toto obdobie vidíme, že k trešiemu okamžiku e, sme pri 35%. A keď ide použitie tejto opcie, je to veľký pokrok. Sme tu na začiatku naozaj v plánovacom období pokroky sú ešte teda možné. My členské krajiny pozbudzujeme, dávame im viac informácií, organizujeme semináre a dúfame, že túto medzeru medzi 35% a 50% percentami použitia, ku ktorému smerujeme, že to, túto medzeru dokážeme ešte uzavrieť a že mnohé členské krajiny dokážeme ešte presvedčiť použiť túto zjednoduchošenú nákladovú opciu. A potom tu bola ešte otázka týkajúca sa financovania finančných nástrojov, ako to teda vyzerá tejto oblasti. V budúcom období by sme mohli tieto lepšie použiť ako v predošlom. V období 2007 až 2013 eh, so, Európsky sociálny fond podporil e, mnohé nástroje v siedmých členských krajinách. Hlavne išlo o pomoc mikropodnikom, najmenším podnikom. A práve tu to vyzerá tak, že 35 tisíc ľudí eh, dokázalo dostať pomoc. Výpočty nám ukazujú, že 23 tisíc pracovných miest eh, vzniklo pomocou startupov. V období do roku 2020, v plánovacom období, môžeme tieto nástroje použiť lepšie. Máme lepší legislatívny rámec pre ne. A my dúfame, je to našim zámerom, že pre tento mechanizmus bude viac prostriedkov. V Európskom sociálnom fonde ide predsa o to, aby miliarda eur podporovala ľudí v 12 členských krajinách. To je dvojnásobný počet toho, než je počet členských krajinách, krajín. I tu sú pokroky. Pôvodne tu bolo 7 členských krajín, teraz ich je 12 kde sa tieto finančné nástroje dajú použiť. A potom tu bola ešte ďalšia otázka. Pokiaľ ide o vyrovnanie partnerských dohôd a všeobecných e, politík, všeobecnej politiky, tomu sa pripravuje e, materiál príslušný. Vieme, že je to veľká téma, to som na úvod i povedala. Potrebujeme dostatok prostriedkov, aby sme dosahovali ciele, aby sa robila politika, aby členské krajiny, ktoré sa tu zasadzujú, aby prostriedky správne využili. Budeme to evaluovať. V článku 16 je to e, ošetrené. K tomu e, vypracujeme správu. Bude to uprostred roka. Nie, nie, ešte teraz e, v decembri. Mnohé tu už je pripravené a môžeme teda konštatovať, že sa bude investovať viac, aby sa dosahovali politické ciele, než v predošlom finančnom období. To môžeme veľmi e, presne dokázať. Je tu i lepšia a cieľená implementácia, aby sa tu tie programy e, uspôsobili politickým cieľom, stanoviť možno tiež to, že ešte momentík. Dôležité je to, aby disponibilné prostriedky slúžili na to, aby sa v členských krajinách realizovali štrukturálne reformy štrukturálne reformy, ktoré v rámci európskeho semestru, semestru sme žiadali i zlepšenie podnikateľského prostredia v rámci EFSI a prostriedky sa tiež využijú a to je dôležité, aby sa zlepšila administratívna kapacita. To však ešte budeme e, riešiť do podrobnosti E, komplexnú správu vieme predložiť o dva týždne. Potom ďalej tu bola otázka e, k ďalšej téme. K téme NKB. Horizontál od... Ja... Ja viem, že ste je Oui, le refugees the last one. The closure of the old programs. Mm. Yeah, okay. On the refugees, yeah. Uh... Pokiaľ ide uh, ešte uh, o ďalšiu tému, inú tému, tému utečencov, pokiaľ ide o problematiku teda utečencov, už tak vy ste povedali, že členské krajiny možno by mali uh, tieto prostriedky používať. My im odporúčame, aby e, použili všetko, čo sa len dá, aby sa dosiahli ciele fondov, naše politické ciele, aby sa plnili. A keď sa pozrieme na ciele Európskeho sociálneho fondu, pokiaľ ide o školy, zapojenie do pracovného trhu, zapojenie do spoločnosti. Všetky tieto prostriedky možno využiť na to, aby sa dosahovali e, ciele týkajúce sa utečencov, ich prijatie vtedy, kedy majú prístup na pracovný trh. Preto samozrejme všetky nástroje e, v ESF sa e, musia využiť e, pre utečencov. Členské krajiny sme prosili u konkrétnych programov, aby sa postarali o to, aby cieľové skupiny, ktoré tu boli zacielené, aby netrpeli e, negatívne. Čo zostane, by malo byť k dispozícii utečencov, ale keď meníme štruktúry, tak e, členským krajinám a príslušným ministrom treba e, predložiť potrebné ponuky, aby čo najskôr sa menili programy, keď sa to dá zapojiť do politického rámca. Členské krajiny môžeme, môžu veľa urobiť s prostriedkami z, so, sociálneho fondu, ako aj z a, ďalších fondov na vzdelávanie, keď teda utečenci prichádzajú a dávajú žiadosť o medzinárodnú ochranu. Od tej chvíle možno použiť Európsky sociálny fond na vzdelávacie účely. U ďalších bodov je tomu tak, že v zmysle eh, jednotlivých štátnych predpisov môžu mať prístup na pracovný trh. Eh, takisto, eh, ak podajú žiadosti, môžu, ak, chcú, ak zažiadajú o medzinárodnú ochranu, môžu poberať prostriedky z fondov, aby mohli pokrývať svoje materiálne potreby, ubytovanie, aby sa im poskytla príslušná ochrana. Potom tu bola ďalej otázka, pokiaľ ide o uzavretie, ukončenie starších programov. E, obdobie e, do roku 2006 4 programy pre Taliansko, Sicília, Kalábria, a ďalšie e, nie sú ešte uzavreté. Snažíme sa to s Talianskom uzavrieť, ale ešte vždy sú tu, je tu nedostatok dohôd o, o úrovni finančných korektúr. Táto finančná korektúra však pravdepodobne prebehne. My s talianskými orgánmi komunikujeme, ako by sa to najlepšie mohlo uzavrieť Nož, pani spravodajkyňa, dúfam, že som odpovedala na vaše otázky a že som na nič ne- nezabudla. Ak takto pôjdeme ďalej, e, tak sa ďaleko nedostaneme. Už prebehla hodina a ešte sme neotvorili rozpravu. Pani Ivanova, nech sa páči. Ďakujem. Budem veľmi stručná v tomto kontexte odpovedať na otázky sa pokúsim pani Dlabalove. Pýtali ste sa na prepojenie cieľmi EU 2020 a partnerské dohody. Je to veľmi dôležitá otázka a odpoveď nájdeme dva, v časti 2 o kapitoli 3, kde ide o výsledky z rozpočtu EÚ. Videli sme tu úsilie spojiť ciele s stratégiami 2020. V kapitole 3 je zo pár príkladov členských krajín, kde bolo naozaj veľmi zložité alebo nemožné vidieť prepojenie medzi tematickými cieľmi v partnerských dohodách a zamerať sa na jednotlivé oblasti. Máme tu zo pár príkladov. Ehm, chcem však ešte dodať, že komplexnejšiu správu k partnerským dohodám e, pripravujeme koncom roka a možno, že táto dá E, presnejšie odpovede na vaše otázky. A ešte pokiaľ ide o finančné nástroje, chcem len potvrdiť, že ja som osobne zodpovedná za túto správu budúci rok a snak budeme môcť e, prezentovať podrobnejšiu analýzu k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem, kým dám slovo kole, kolegovi Celerovi. Chcem privítať delegáciu Marockého parlamentu pod vedením pána Abduiho, ktorý je eh, predsedom výboru kontrol, pre kontrolu rozpočtu eh, parlamentu Marockého kráľovstva. Vítajte. Eh, naozaj vás srdečne vítame. Teší nás, že ste tu dnes s nami. Achim Celler, bitte. Celler. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem i e, dvoru auditorov za absolutorium i vám, pani komisárka, že dnes ste nám k dispozícii. Vrátil by som sa ešte raz k tomu zoznamu platieb, ktorý ste nám sprostredkovali a tu e, predbežného financovania na jednej strane pretože e, rozdiely sú tu veľmi veľké medzi jednotlivými krajinami a ty by sme mali bližšie analyzovať. Chorvátsko 65%, e, tak tu by som to ako mladej novej krajine nechal prejsť ako polahčujúcu okolnosť, ale ostatné krajiny e, už nie. Krajiny, ktoré pred desiatimi alebo 8 rokmi e, sa pridali k nám, prístupovej fáze dostali dostatok podpory finančnej i personálnej, aby sa e, pripravili na Európu. Procedúre. Aby postupy, e, ktoré u nás e, sú bežné, hlavne čo sa týka využívanie a čerpanie veľkých programov a fondov. A preto ma zaráža, že aj susedné štáty prišli k úplne e, sú iným výsledkom. Rumunsko 62%, pričom Bulharsko má 95% dokonca. Španielsko 74%, Portugalsko, e, čo sa dá porovnávať, 95%. To teda tie čísla hovoria, že ešte stále vydávame finančné prostriedky na obdobie, ktoré už dvo, dva roky by malo byť uzavreté. Pre, na čo máme pravidlo M plus 2 alebo pre eh, mladšie členské štáty M plus 3 pravidlo. Ani komisia, keby ste povedali, že do marca 2017 budeme platiť, to znamená, že my teraz ešte stále platíme za obdobie, ktoré je už eh, uzavreté pre programy, ktoré už dávno mali byť eh, spracované, pričom nové obdobie už malo dávno začať. Tu 24. novembra, tak povedala komisia, číslo 92%, čo sa týka príjmania operačných programov týchto štátov. No a teraz pozor, opätovne veľký štát, ktorý už je desiatky rokov je členom Veľkej e, Európskej únie, Španielsko. Tam až e, tie operačných programov koncom tohto roka sa ráta. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že keď operačné programy sú prijaté, znamená, ešte stále to neznamená, že sa môže začať pracovať. Na základe programov e, treba pripraviť projekty, treba nájsť partnerov, a to ľahko ešte prejde jeden celý rok. No a tým sa dostávame na koniec roka 2016, takže teoreticky už máme len 3 alebo 4 roky na realizáciu programov a hrozí tu, e, že bude opäť ten istý obraz, ktorý máme dnes, bude aj na konci obdobia. Takže myslím, že skutočne by sme mali sa zamyslieť. Budúci rok kde revízia polovici priebehu platnosti viacročného finančného rámca, ako teraz sme pri, čo týka štruktúrálnych fondov alebo regionálnych, treba preveriť, či naše postupy skutočne sú efektívne a účinné. Vy ste povedali, že členské štáty môžu s prostriedkami za Európskeho sociálneho fondu veľa spraviť. Pre mňa je to spojené so zlom flexibilita. Aké flexibilné sú štáty? Ja dostanem ďalšie téme, globalizačný fond. Komisia hovorí, že implementácia ukázky, k realizácii globalizačného fondu a trvá 24 mesiacov, čiže 2 roky platby môžu zrealizovať po 28 týždňoch. No a súčasne sa hovorí, že v roku 2014 pre viac ako 28 tisíc uvoľnených respektíve prepustených eh, zamestnancov, platby z eh, globalizačného fondu. Mm, o ne bolo požiadané minulý rok. Sme zaznamenali eh, významný nárast žiadosti o tieto výplaty. Keď z globalizačného fondu je požiadané prostriedky z globalizačného fondu, to použili tak za viac ako 28 tisíc žiadostí, dostalo iba 9 tisíc, alebo teda 19 tisíc, čiže mm, ďalší 10 tisíci iným spôsobom začali hľadať prácu, alebo iným spôsobom zarábať. A to sa mi nezná, nezdá veľmi flexibilné, hľadiska použitia tohto nástroja. Myslím, že politika mm, pracovného trhu ktorá je ťažiskom ESF. Štáty by mohli reagovať oveľa rýchlejšie. Ak ehm, ešte dva roky po ukončení e, podpornej lehoty ešte nedokázali čerpať prostriedky, no a ďalej. Realizácia odporúčania špecifické pre krajiny. Už vy hovoríte, že v ich rámci treba vyvinúť tlak, aby integrácia Rómov ale pomocou prostriedkov z ESF, ale skúsenosti ukazujú, že krajiny pôvodu, kde je veľmi veľa Rómov, poviem to opatrne, že sú veľmi zdržanlivé pri využívaní týchto prostriedkov, no a integrácia je až taká vydarená aj vo výbore pre regionálne záležitosti. My sa zaoberali marginalizovanými skupinami, No a ja viem z Berlína, že v minulých rokoch sme zaznamenali veľký počet Rómov, ktorí prišli a pristahovali sa do tohto mesta. Nuž, mali by prieť krajiny, kde prišli tieto skupiny náklady za integráciu, no a, a tiež mali by dostať pridelené prostriedky na integráciu, pretože za integráciu Rómov z vlastnej skúsenosti môžem povedať, to sú potrebné e, obrovské snahy a aj finančné prostriedky. No, myslím, že už som dosť času e, trávila, dávam časa, e, dávam možno s druhým. Ďakujem pekne za skupinu SAD. Dostane slovo kolega Pirinsky. Ďakujem pekne, predsednička. No a ja ďakujem eh, k predstaviteľom dvora auditorov, pani Ivanovej, ako aj komisárke, aj kolegom za komplexný obraz, ktorý nám predstavili. Rád by som položil tri stručné otázky. na jednu takú možno všeobecnejšiu. Prvá súvisí s informáciami, ktoré sme dostali, že 300 tisíc ľudí dostalo podporu z ESF na to, by začali samostatne byť zárobkovo činní. A ja sa chcem spýtať, či nám dokážete poskytnúť nejaké čísla o miere úspešnosti týchto mladých podnikateľov po roku ukončenia podporných opatrení z ESF. A máte nejakú predstavu o tom, koľko dodatočných pracovných miest tieto osoby e, vytvorili, ktoré mali úspech teda. A ďalšia otázka súvisí e, s možnosťou zjednodušených nákladov v predchádzajúcom programovom období členské štáty ich využívali na obmedzenej miere, hlavne kvôli právnej neistote a nedostatku jasných usmernení mene komisie, aké opatrenia ste prijali na to, aby sa zaistilo, že jednotné pravidlá pre všetkých aktérov sa budú aplikovať na programovacie obdobie do roku 2020. Ďalšia a tretia otázka súvisí so spoluprácou s Európskou investičnou bankou. Banka povedala, že v roku 2013 a 2013-2014 investovala viac ako preto zamýšľame prostriedky investovanie do programu pre mládež. Tieto programy sa zameriavajú na príspevkov, príspevky. No a najväčší príspevok v investíciách podľa tohto programu EIB, a totiž 90 sú ve štyroch krajín Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Grécko. V tomto ohľade otázka, ako komisia spolupracuje a koordinuje svoje iniciatívy s programami z EIB, zhromažuje komisia informácie a analizuje, ako investície EIB, ktoré sú z rozpočtu EÚ, prispievajú k dosiahnutiu cieľov Európa 2020. A takáto všeobecnejšia otázka, možno úvaha, súvisí s tými náznakmi potrebe riešiť nové výzvy ku migráciu tičencov a ich zapracovanie do na pracovný trh EÚ. No a v tomto ohľade sa zdá, že táto otázka súvisí so širšou aplikáciou mobilitou zamestnancov, mobilitou v EÚ, ktorá samozrejme súvisí z jednou zo štyroch eh, základných slobod a to je sloboda pohybu v EÚ. o našich úvahách o utečencoch vsadili ste svoje úvahy do širšieho kontextu mobility a slobody pohybu. Ďakujem pekne. A za EKR kolega Čarnecký, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička predsednička, je pravdu, je veľmi neskoro a moja otázka bude veľmi stručná. Najskôr by som chcel poďakovať našim bývalým poslancom, pani komisárke za vynikajúcu prezentáciu a tiež samozrejme bývalej členke výboru a teraz členke auditorov pani Ivanovej za jej prácu. Ja mám otázku v Európskom fonde na prispôsobenie globalizácii nadväznosti na pána Celera. Čo komisia, pani komisárka, robí, aby monitorovala aplikáciu využívania prostriedkov, aby sme sa vyhli zneužívaniu prostriedkov. Keď pozrieme na aplikácie, vidíme mnohé veľké spoločnosti, ktoré dostali zdroje ako monitoring a ako vyzerá monitoring a management. Pani komisárka, je stručná otázka pre vás, ďakujem. Áno, ja som sa prihlásila, pretože ja som správe generálneho riaditeľa videla, že 34 prípadov Alefe 37 konaní na OLAFE o podvodoch a zaznamenala som e, nárast v rámci mojich súkromných prepočtov aj články Španielsko, Turecko, kde ESF sú prípady, ktoré by sa tam nemali objavovať. Ja ľutujem, že len 16 členských štátov sa podielajú na nástroj pre vedne rizik, prečo to je a čo robíte, aby ich bolo viac rachné. bo to zavedené v členských štátov, pretože ich len tak málo podiela. A ďalšia vec, 2014 situácia zhoršila, vy ste riali veľkú vlnu platieb, RAL vytvára obrovský počet, veľké percento, už to máme 2000 nás, takže ja sa chcem pýtať, aký je plán, čo chcete urobiť. A ešte tretia otázka, ktorá sa týka miery chybovosti. Kolegyňa Ivanova povedala, miera chybovosti 1,9 až 5,6 a generálne riaditeľstvo hovorí 2,8 až 4 čiže tam veľký rozdiel, tak nahor aj smerom nadol. To už sa nedá vysvetliť metodologickými nepresnosťami, čom dvor auditorov a oslovil v dôležitých veciach, len ako sa počíta miera chybovosti, ako si vy vysvetľujete ten rozdiel, máte slovo, ale žiadam vás o precíznosť, pretože sme pod relatívne veľkým časovým tlakom. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem pekne, pani predsednička na otázku pána Celera poviem nasledovnú vec. Ten rezerva pri platbách, ste hovorili sám o platbách pre niekoľko krajín, než to súvisí s tým, že je tu pomalá realizácia v členských štátoch a to má za následok, alebo kvôli nedostatočnej administratívnej kapacite, E, pretože bol predložený dostatočný počet správnych projektov, pretože programy nám neskoro začali a kvôli zmenám na postoch v manažmente. Vy ste sa konkrétne pýtali ešte ďalej na Španielsko, kde sú tam problémy, ako to vyzerá. No a k tomu môžem povedať a uviezte, stručne čísla. 22 programov bolo prerušených, teraz je len 7. Čiže sa nám potrebovala, tiež môžeme konštatovať, že snahy so Španielskom a zo Španielska niečo priniesli. Španielsku problémy e, treba počítať a komplexnosti organizácie pri slabé audity v prípade niektorých programoch, ale komisia spolupracuje s e, krajinou Nuša, pomohli sme Španielsku na to, aby e, lepšie používali možnosť jednoduchších nákladov, aby navýšili administrátnu kapacitu a prinieslo to konkrétne výsledky, počet prostriedkov znižený zo 133 na 130 a možno zjednodušený náklad, tam je Španielsko na tom najlepšie. No a najviac sa využíva táto možnosť. Hm. Ďalej programy. 15 ešte nebolo uzavretých, ale predpokladáme, že do konca roka to všetko bude vyriešené, čo sa týka Španielska, tak eh, bol dosiahnutý dobrý pokrok. A ešte otázka k fondu na prispôsobenie globalizácii. Jasné, že je to problém kvôli dlhým postupom a vieme, že v priemere to trvá 28 týždňov, kým je nejaký postup povolený. Viete, aké je to komplexné, pokiaľ peniaze sú uvoľnené, Existujú rôzne postupy a to vedie k tomu, že prostriedky veľmi pomaly sú k dispozícii. Ja myslím, že treba tieto postupy trochu uvoľniť, alebo trvanie postupov treba skrátiť. A to je aj správny rámec na to, aby sa o tom hovorilo. Prepracovanie MFR, to je jeden z bodov, ktorým sa treba zaoberať. A ďalej téma Rómov. Vy ste sa pýtali, či by sme dali použiť tie na lepšiu integráciu Rómov v tých krajinách, kde v krajinách, v cieľových krajinách, no samozrejme existujú členské štáty, ktoré príjmajú Rómov, tie môžu využívať prostriedky z SF ktoré teda majú podporiť tieto skupiny. No a to je v každom prípade um, možné. Môže využiť prostriedky. No všem, bohužiaľ, o tejto téme nemôžeme hovoriť detálnejšie, ale v momentálnom období existuje nový program cieľová skupina e, sa ešte diferencuje a nie podľa tých, ktorí sú aj znevýhodnení slovo spoločnosti. A ja myslím, že s týmto novým dôrazom sa nám to podarí dobre riešiť a dosahovať lepšie výsledky. Ďalej pán Pirinsky, vám by som chcela poďakovať ako spravujúci na platforme pre prácu na čierno. Dosiahli sme dohodu a to je dobré. Vy ste mi tiež položili niekoľko otázok. môžeme eh, nejako kvantifikovať úspech, ktorý tam máme. Pokiaľ ide o iniciatívu pri zamestnanosti mladých, tu je veľmi veľa indikátorov. Zaoberáme sa aj eh, tým, čo sa deje 6 mesiacov po tom, čo eh, sa niekto zúčastní, tak je to podporí. Ale pokiaľ ide o malé a stredné podniky, používanie nástrojov ESF a iných, a k tomu nemáme takéto informácie, takže máme aj svoje hranice. Ale skutočnosť, že ľudia dostávajú e, úvery, e, môžu vytvoriť podnik alebo rozšíriť svoj podnik, to je to treba privítať, pretože malé a stredné podniky e, poskytujú väčšinu pracovných miest, preto potrebujú našu podporu. Potom To bola jedna otázka týkajúca sa zjednodušovania pravidiel ESF. Máme tu spoločnú úpravu pre všetky fondy, e, kde teda sú e, základané e, opatrenia, ktoré by to zjednodušovali. Potom je ďalšie nariadenie ESF e, s celkom špecifickými platbami a potom v rámci ESF to musí viesť k zjednodušeniu. A my by sme boli radi, keby sme tam dosiahli eh, cieľ 50 v tomto eh, finančnom plánovacom období vie tiež, že to musí byť eh, dosiahnutý určitý strop, ale dúfajme, že regióny sa toho budú silnejšie chytať. V rámci zjednodušovania v rámci SS. by sme si mali aj e, posvietiť na gold plating zo strany členských e, štátov. Európske e, podmienky sú tu partnerské dohody so členskými štátmi, ale ide o to, aby tu členské štáty niečo neprikrašľovali. Je to často veľmi komplexné, dochádza tu k omeškávaniu a ide o to, že tieto dodatočné e, podmienky e, by sa nemali ďalej znižovať. Je potrebné opierať sa o to, čo je v dohodách o partnerstve. Potom Európska investičná banka e, s ňou máme pravidelné kontakty, to je prirodzené. Aj sme vám postupili mandát týkajúci sa podielu mikrofinancovania Bola som pri podpise týchto e, zmluv, ale je to aj o skúsenosti e, s e, mikrofinancovaním malých firiem a takisto treba zlepšiť spoluprácu s EIB, aby zlepšila výsledky, pretože by sa tým zlepšilo optimálne využívanie finančných nástrojov. Tento mesiac sa stretávam so zástupcom EIB, aby sme o tom diskutovali. A, takže tejto téme sa budeme ešte ďalej venovať. A potom k mobilite, k tomu tiež e, zasnila otázka, ako to vyzerá s mobilitou a e, otázkou utečencov. O tom sa musíme pridržiavať zákonov, ako viete Utečenci, ktorí žiadajú medzinárodnú ochranu, nemajú právo povedať, e, chcel by som byť e, v takej alebo radšej v takej krajine. Keď sú registrovaní, potom sú buď e, prerozdelení alebo nie, ale tá krajina, z ktorej dostanú ochranu, s tej krajinou, kde teda nejaký čas ostanú. Nie je tomu tak, že od prvého dňa uznania medzinárodnej ochrany by mali eh, rovnaké práva ako európsky občania. Nemôžu teda eh, využívať všetky slobody, nemôžu si vybrať eh, napríklad, že v inej krajine budú pracovať než tá, ktorá im poskytla ochranu. Takže raz k tomu dôjde, ale nie od dňa číslo 1. Potom pán Čarnecký. Dúfam, že som e, vyslovila správne e, vaše meno. Zaznela tu otázka v spojitosti s dohľadom nad e, uplatňovaním vyplacaním prostriedkov. E, e, F som sa už vyjadrila, keď som odpovedala na otázku pána Celera. Keď sa pozriete, ako program e, funguje, dobre sa to využíva, ale trvá to pridlho a je to príliš zrnulé. Trvá to jednoducho pridlho, to je to najzložitejšie a v prípade prehodnocovania stredodobého by sme sa práve mali na toto manko sústrediť a pani Kresle, áno, je to nástroj, ktorý e, má identifikovať rizika v členských e, štátoch a má im pomáhať e, lepšie si tieto rizika uvedomovať. V 15 členských štátoch je to tak, že sa tieto rozhodli tento nástroj uplatňovať ale v 26 eh, členských štátoch eh, to bolo ponúknuté, takže 26 z 28. Dva členské štáty ešte musíme informovať. Vieme, že dva členské štáty, Nemecko a Luxembursko, oznámili, že Arakne nebudú používať, eh, myslím, že už majú lepšie mechanizmy prevencie rizik ale tento nástroj ostatným členským e, e, štátom e, zdá sa je za, nástroj, ktorý je zaujímavý a môže im ponúknuť prínosy. A potom v roku 2016 tie zaostávajúce platby. Ak dovolíte, pozriem sa na tie čísla. Pokiaľ ide o zaostávajúce platby, v roku 2014 sme mali veľmi veľký problém, spomíname si len dobré boli tam veľké nedostatky. V roku 2015 e, sme to ale dobehli a e, všetky e, vlastne platby boli uhradené. Máme tu celkovú sumu nezaplatených alebo očakávaných faktu 3,7 miliónov konca, e, ku koncu roka 2015 2,5 milióna, tam ide o, e, prepašte, miliardy, 2,5 miliard, to sú teda e, preplatiteľné faktúry a väčšina z nich budú e, e, zaplatené v roku 2016. E, pokiaľ ide teda o to zaostávanie v týchto platbách, tie platby, ktoré boli včas podané 400 miliónov z nich bude 400 miliónov eur v roku 2015 chýbať a to sa e, preniesie do budúceho roka. budeme e, si vytvárať priority, takže tie platby by mali ísť v prvom rade do e, členských štátov, ktoré majú taký program ako Grécko a Cyprus. Potom pôjdu e, platby e, do programov, ktoré boli prerušené a teraz postupujú ďalej a potom sa budeme v ostatných prípadoch riadiť chronologicky tak jednoducho ako e, nám prichádzajú tie faktúry, tak budeme sa snažiť zapísať do tohto priestor 60 dní sme presvedčení, že bude dostatok e, prostriedkov, e, ktorý nám umožní e, zafinancovať tie platby, ktoré tu ostali ešte za rok 2015 a v roku 2016 by sme už nemali mať takúto priepasť. A potom miera chybovosti, veľmi veľa sme hovorili o výsledkoch miera chybovosti je veľmi dôležitá, lebo je potrebné správne uplatňovať prostriedky. Na začiatku môjho mandátu už som povedala, že moje služby sa budú sústrediť na to, aby sme eh, nevstupovali do eh, rizika, ak eh, sa do mne niečo stane, aby sme začali hneď konať. Miera chybovosti pre tento rok je trošku vyššia v porovnaní s minulým rokom ale, a to treba vnímať, e, pozitívne sme pod mierou globálnej e, miery chybovosti 4,4 pre komisiu. Postupujeme ďalej. Keď sa pozrieme na mieru chybovosti za posledné roky, ozbrojené rozhľad docelovali pokrok, obzvlášť e, e, v oblasti 2008 e, pre fond súdržnosti. Viem, pani predsedníčka, vy hovoríte, že miera chybovosti je len moment, koho to sa opierame, ale viete, že vždy dochádza ku korektúram využívame všetky nástroje, ktoré e, naše generálne rejiteľstvo k dispozícii má, aby sme mieru chybovosti znižovali. My závisíme aj od toho, e, čo nám e, postúpia orgány členských štátov, ale často to aj preskúmávame, a tam e, spožadovanú e, mieru e, chybovosti v dôsledku takýchto momentiek vidíme, že čas tejto miery chybovosti sa môže ešte opraviť, zlepšiť a toto sa udeje aj tento rok, takže sa nám táto miera chybovosti ďalej zníži. Ďakujem veľmi pekne, sú ešte určité otázky, ale už žiaľ, naozaj nemáme žiaden čas takže dúfam, že nám umožníte e, požiadať o zodpovedanie určitých otázok aj písomne. E, ďakujem pekne. Žiadala by si pani Zenová z Európskeho e, dvora auditorov ešte možnosť vyjadriť sa. Nechcem iba poďakovať za vynikajúcu diskusiu a chcem poďakovať aj komisii. Ďakujem. Na záver má slovo pani spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za túto e, výmenu názorov. Myslím, že naozaj e, sme e, spomenuli všetky veci, ktoré musíme spomenúť v súvislosti s absolutorium. Ja sa ešte vrátim s určitými otázkami k vám, ak dovolíte, pretože potrebujem viac podrobností zo strany komisie. Potrebujem to kvôli teda postupu absolutória ak by ste sa mohli sústrediť na tieto veľké e, časti, pokiaľ ide o e, výkonnosť, pýtala som sa na pracovné miesta a e, kľúčové indikátory výkonnosti, či sú trvalo užateľné a či sa dá o ne opierať. Musíme sa na to pozrieť hĺbšie. Toto je najväčšia časť v oblasti výkonnosti a nedostala som správnu odpoveď z vašej strany. Potom, pokiaľ ide o prerušenia v niektorých členských štátoch, tam naozaj e, budem potrebovať e, e, vedieť, aké konkrétne opatrenia ste mali na mysli. Spomnuli ste ich, ale chcem vedieť, aké konkrétne. Sú niektoré členské štáty, ktoré odmietajú používať tieto nástroje. Prečo a čo môžeme urobiť konkrétne na to, aby sme odstranili tieto ťažkosti, ktoré členské štáty majú? a potom možnosť e, zjednodušených nákladov. E, tu potrebujem tiež e, bližšie podrobnosti, aké sú rizika pre príjemcov tejto súvislosti. To má zaujíma a ako v novom finančnom období chcete to obmedziť a niektoré členské štáty ich nechcú využívať, takže prečo? Ako sa tomu chcete venovať? Tiež ma zaujíma vaše predbežné hodnotenie Eh, viem, že teda budú tieto informácie potrebné pre eh, absolutórium. Eh, ja vám pošlem zoznam otázok, ku ktorým potrebujem ešte presnejšie odpovede. V každom prípade ďakujem za túto výmenu názorov. Dobre, stanovíme lehotu, aby kolegovia, ktorí majú ešte otázky, mali príležitosť tieto e, položiť a mohli sa ešte e, pýtať aj prípadne e, na niečo bližšie k dotazníku. Ďakujem pekne pani komisárka, pán generálny rediteľ. Sme teraz na konci tohto bodu programu. Určite zostaneme ešte v kontakte. zamestnanosť nezamestnanosť mládeže, imigranti, to sú veľmi dôležité otázky pre nás, pokiaľ ide o využívanie prostriedkov Ďakujem a teraz už prejdeme k bodu programu číslo 8, osobitná e, správa 14 2015 e, e, investičný nástroj AKT poskytuje pridanú hodnotu. Spravdajcom je Klaus Heiner Lehne. Chcel by som mu rovno aj odovzdať e, slovo, aby nám predstavil tento, e, túto správu. Ďakujem pekne, pani predsednička, e, dámy a páni poslanci. Som ráda, že tu dnes medzi vami môžem byť a predstaviť moju správu z Európskeho dvora auditorov. V prvom rade táto správa predstavuje našu odpoveď na požiadavku Európskeho parlamentu Investičný nástroj je fond z prostredkov členských štátov Európskej investičnej banky, takže nespadá eh, pod DAS e eh, eh, kontroly Európskeho zbora auditorov. Je finančne udržateľný, financuje prebiehajúce opatrenia v posledných 10 rokoch bolo prefinancovaných 5 miliard eur E, do jednotlivých projektov. E, ide o financovanie rizikového kapitálu napríklad, alebo financovanie infraštruktúrnych projektov. E, my sme celkovo skontrolovali 20 projektov, ktoré predstavovali 35 financí z zmluv na roky 2011 až 2015 Eh, audit bol vykonaný eh, eh, v rámci nového postupu. Bol taký pilotný projekt v prípade týchto Quick Special správ. A tam išlo o to, že sme mali veľmi jasne stanovený rámec pre kontrolu a boli sme aj časovo veľmi silne obmedzení pre dvor auditorov boli pritom dve otázky najdôležitejšie, či investičný e, e, nástroj je e, koherentný s rozhodnými cieľmi EÚ. Po druhé, či umožňuje prístup k dlhodobému financovaniu alebo má katalytický efekt. Obe otázky mohli byť pozitívne odpovedané na záver preskúmania Takže investičný nástroj je e, koherentný s celkovou e, politikou EÚ. E, sektor malých podnikov nefinancuje priamo, ale pomocou finančných spôsobkovateľov, ktorí prostriedky postupujú ďalej malým a stredným podnikom v rámci príslušného rozdielovania sa zabezpečuje, aby sa tieto prostriedky naozaj dostali ako konečným uh, užívateľom. Konštatujeme, že priame eh, investície do infraštruktúrnych projektov s, eh, sú s cieľmi rozvojovej uh, politiky. Zhodnotili sme uh, pridanú hodnotu uh, nástroja podľa troch uh, pohľadov. Poprvé, či možne dlhodobé financovanie, kde sa môžu postupovať ďalej bankové úvery. Po druhé, keďže, sa e, finan, e, keďže financuje EIB aj v e, menách jednotlivých krajín, na seba pre, preberá EIB riziko a teda pôsobí stabilizujúco. Takže pre mnohé podniky je zmysluplné zobrať si úver iba za takýchto okolností. Po tretie, na eh, základe jednoduchých eh, eh, postupov sme mohli skonštatovať pákový efekt, takže podarilo sa EIB e priťahnuť dodatočných investorov. Nemali sme dosť informácií, ktoré by nám umožnili presne vypočítať, ako by vyzerali investície bez účasti EIB, ale chcem už by som indikovať, že v prípade konkrétnych otázok a, a, a, a koncových užívateľov veľmi často E, e, bolo zrejme, že bez e, financovania zo strany EIB by príslušné investície neboli bývali možné. V Kene a v Ugande sme sa mohli konkrétne presvedčiť o situácii na mieste. Ja osobne som bol v Ugande, kde som sa stretol s zástupcami finančného hospodárstva aj teda s koncovými užívateľmi a mal som veľmi dobrý e, záverečný dojem. E, Vypracovali sme dve odporúčania, ktoré aj EIB e akceptovala. V prvom rade chceme zvyšovať transparentnosť, aby koncový užívateľ, či väčšine prípadov malý a stredný podnik, musí dokázať, že dostáva prostriedky zo strany EIB. Nebolo tomu tak v každom prípade. Malé a stredné podniky by mali mať viac technickej pomoci ako doteraz, aby sa, e, pretože tu ich finanční sprostredkovateľia veľmi často neinformujú. Som v dispozícii na otázky. Je tu aj tým líder tohto auditu, pán Mark Strem, veľmi rád e, zodpovie vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank, wie immer, wie immer sehr. Veľmi jasne, ako vždy, spravodajcom tohto parlamentu je Bart Stas. Nech sa páči. Ďakujem. Pánu Lénemu ďakujem za odvedenú prácu, pretože to je vždy výsledkom tímovej práce Táto správa poukazuje na dobrú spoluprácu medzi týmto parlamentom a účtovným dvorom. Na našu prozbu a v nadväznosti na absolutórium sa e, teda došlo k vzniku tejto správy. Pre pol, e, polčasovú bilanciu je veľmi dobrá, dobré toto na, na, načasovanie. V tejto správe je mnohé pozitívne, to treba zdôrazniť. Je tu koherencia s rozvojovou pomocou medzi EIB a komisiou je dobrá spolupráca. Určite, pokiaľ ide o voľbu projektov, pán Lene to už povedal, Ide o prvú správu tohoto druhu taká, taká krátkodobá skúška. Prebehlo to pomerne rýchlo. Pred týždňom som mal rozhovor s pánom Lénem v Štrasburgu a myslím, že som pochopil, že účtovný dvor chce ďalej skúmať a lepšie vypracovať tú metódu. Otázka je, či má tento nástroj pridatnú hodnotu. Pán Léna tu odpovedá celkom jasne áno, hoci metóda samozrejme nie je 100% schopná dokázať e, tie veci. Vlastnými očami som, na vlastné oči som videl e, e, príklad z Ugandy. Hovorilo sa mi pôvodne, že, že ide o, liet, o letisko ktoré vzniklo vlastne vďaka tejto facilite, vďaka tomuto nástroju. Tieto nástroje však treba ešte lepšie dopracovať. Mám podnet, samozrejme nie je ľahké a nemať len efektívnosť, ale treba mať ekológiu, rovnosť a etiku. To samozrejme nie je ľahké, treba to zvážiť, Sto, stojí to za námahu. Súhlasím e, s odporúčaniami e, účtovného dvoru a chcem povedať, e, že to treba zapracovať i v ďalšom do ďalšie, v e, rokovaní o ďalšom mandáte EIB. Takisto i v rámci e, dohody Kotonu, z Kotonu. V mojom pracovnom materiáli sme hovorili o novej realite. V Paríži sa odohráva COP21. Pred pár mesiacmi sa v OSN hovorilo o udržateľných rozvojových cieľoch a preto sa si treba e, ujasniť, ako má vyzerať táto, tento investičný nástroj v AKT a ako sa to zapojí do politiky e. EIB priame či nepriame dopady klimatických zmien. Tu treba stanoviť určité priority. Je to čosi, o čom by nemalo byť diskutované len v našom výbore, ale aj vo výbore pre rozvojovú spoluprácu. A snáď ešte slovo, so pár slov k, k postupu. E, treba povedať, že tento, e, tento investičný nástroj nástroj. E, to sú prostriedky, ktoré e, e, posúva nám vlastne daňový poplatník a my ako rozpočtová, ale i inštitúcia, ale inštitúcia udelujúca absolutórium musíme byť v stave mať dobrý prehľad a poskytnúť takéto absolutórium toto do, táto dohoda medzi EIB e komisiou a pra- účtovným dvorom by sa mala v smysle príslušných článkov zmluvy obnoviť. My ako parlament sa musíme zasadzovať za to, a aby i v absolutitriu bola vlastne kom- kontrolná kompetencia e, účtovného dvoru. Všetky nástroje, ktoré má E, i k dispozícii aj rozvoj fond, aby kontrolné funkcie sa posilnili a čerpali v plnej veľkosti. Toľko moje pozitívne poznámky k práci e, účtovného dvora a veľmi rád si teraz vypočujem e, komentáre kolegov, ktorí sa týmto problematikou zaoberali. Pán Zdechovský si zažiadal slovo. Ďakujem, <clears throat> pani predsed... Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem spravodajcovi i pánu Lénemu za zaujímavú správu. Mňa zaujal jeden detail, hovorili ste o e, pákovom efekte prípadných investícií, ktoré na tento program e, sú naviazané. Môžete povedať niečo viac o pákovom efekte, ktorý zrýchluje investície? odkiaľ smerujú, kto ich tam e, prináša. Práve o toto časti, ktorú ste spomen- spomenul, by e, som e, chcel, chcel počuť viac. Ďakujem. Pani Ajala je ďalšou kolegyňou, ktorá požiadala o slovo. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za neskorý príchod. Bola som na inom zasadnutí v mene pani Hopmon, ktorá tu nie je, by som chcela poďakovať Európskemu e, účtovnému dvoru, pretože tá správa je celkom jasná. Je to pre nás veľmi dôležitý nástroj. Je to naozaj kľúčový nástroj, pre ktorý, e, za ktorý treba bojovať, pretože je to nástroj, EÚ e a v každom prípade v chvíli, keď chcete byť súčasťou EÚ, musíte bojovať proti trestu smrti a proti mučeniu. Ty asi hovoríš Ines, e, o inej správe. Nie, nie, veď, veď oni predsa hovorili o AKP. Prepačte, pomýlila som sa. Ja, ich hab mich auch auf die ja som tiež na zozname rečníkov, pretože trošku ma prekvapuje, že mimovládky sa začali sa začali stiažovať na to správu. E, tlačové vyhlásenie prinieslo Oxfam. Dve či tri e, mimovládky sa veľmi negatívne vyjadrili k tejto správe, pretože vraj to nie je nezávislé vyhodnotenie a príjemcovia a dopady na príjemcov sa e, údajne nezapracovali a preto som chcela e, poprosiť e, zastupcu dvora auditorov, aby sa v tej kritike v mimo vláde. Ja som sa osobne až do hĺbky týmto nezaoberala. A druhá prozba sa týka odporúčaní. Myslím si, že od tá správa má, by bola zniesla e, e, ešte viac odporúčaní. To prvé odporúčanie transparentnosť, viditeľnosť, to podporíme. Informovanie teda o tom, aké sú zdroje financovania, to je v poriadku. Druhé odporúčania som nepochopila celkom, čo je za tým, že príjemcovia koneční mali v plnom rozsahu e, pri, príjimať, čiže čo to znamená, že technická pomoc e, sa dnes niekde stratila, alebo oni o tom nevedeli správne? O tom by som rada počula ďalšie informácie. A prečo sú to len dve e, odporúčania? To preto, že je všetko je tak v poriadku? Teraz by som teda dala slovo zastupcovi Európskej komisie. z generálneho rediteľstva DEFCO konkrétne. Ešte kolegyňa Schmidt a kolega Celer, ešte Klaudia. Ďakujem. Kolegu ste sa len podporím. Myslím si, že by e, e, že treba e, to pripojiť k tejto správe, keďže EIB prispieva. Je to veľmi pozitívne, otázka znie, ako ste si vybrali tie transakcie, ktoré ste preverovali? A ako to vyzerá teraz s tými zvyšnými 65%? Vychádzame z toho, že sú tiež tak pozitívne? Pretože tie e, odporúčania sú e, neporovnateľne e, odlišné od, mnohých ďalších správ, o ktorých hovoríme. Že tu sa hájime, že technickú pomoc treba poskytovať a dobre informovať všetkých spotrebiteľov. Ešte raz tá otázka, ako ste tie jednotlivé prípady vybrali, prečo nie iné a či možno práve z typu tých vybratých posudzovať i na povahu tých ďalších. Pán Celer. Táto diskusia prebiehala už aj v rozvojovom výbore. Mimovládne organizácie sa stiažujú samozrejme že na to, že, že tu nejde o klasické financovanie v rámci rozvojovej spolupráce, ktoré sa tu opisuje. Mimovládne organizácie v tejto práci sú v podstate nezapojené, pretože je to banková činnosť a aj EIB tu hľadá svojich partnerov, aj keď je o rizikový kapitál. V tejto formy jednoducho spätný tok e, použitých prostriedkov, ktoré sa dajú poskytnúť ako pôžička, aby, aby tento fond sa e, použil pre nové projekty. V podstate je to všeobecná cesta, ktor- ktorým e, EIB chce ísť, ten treba podporiť a tie nedostatky, ktoré sa tu menujú, neprítomnosť transparentnosti, keď sa prostriedky poskytujú bankám pri, príjemcovských krajinách. Či to dôjde aj k malým a stredným podnikom, ale tieto problémy my tie máme aj v EÚ. Aj v, tam je to skôr tá, že v banky v prvom rade si zvýšili e, vlastne mieru e, vlastného imenia, imania, a, kým niečo vydajú. To sa tu i uvádza že toto finančné nástroje v rámci európskeho rozpočtu majú prebiehať silnejšie. Treba mať ale lepšiu výbavu informáciami na posudzovanie. Som jednoducho za to, aby Európsky rozvojový fond bol e, nie nejakým tieňovým e, rozpočtom. Veľa otázok je i v samotnej správe, takže snáď by bolo dobre dať e, slova ešte účtovnému dvoru, pán Lene. Ďakujeme za množstvo podnetov. V prvom rade vďaka spravodajcom, spravodajcovi za pracovný materiál, ktorý je veľmi pozitívny. Hovorilo sa tu o projekte e, letiska v Ugande. To bol typický projekt, ktorý ukazuje pridanú hodnotu tohto nástroja, pretože konečný príjemca nám celkom jasne doplňujúcimi otázkami toto, toto potvrdil. Bez pomoci EIB podľa neho sa nedal ten projekt z jednoduchého dôvodu realizovať, pretože dostali pokyn e, úvery brať v lokálnej e, mene, ale to by bolo také zaťaženie pre nich percentuálne že by nemohli mať vykompenzované náklady. Až podie, vďaka podielu EIB sa dostali do kategórie z, e, úrokov, kde tá investícia začala dávať zmysel. Je tu samozrejme aj určité riziko, ale to je zmysel tohto nástroja. A 20 e, týchto e, úverov, ktoré dáva VISO, sú na úrovni vlastne mier, miestných mier, mien. To je príklad teda konkrétnej pridanej hodnoty a za to, že ste to spomenuli, vám ďakujem. Pokiaľ je otázku e, e, zohľadenia etiky, ekológie a rovnosti, už som o tom hovoril, ale poukážem na to, že sa to spája s určitými problémami. Máme tu na totiž záväzné e, zákonné záväzky, to sa dá matematicky preveriť. Dokonca môžeme preveriť prírodné e, zákony, ale etických e, zákonov veľmi ťažko pre absenciu príslušného katalógu môžeme veci overovať. Samozrejme, že takéto aspekty treba určitým spôsobom zohľadňovať. E, to e, je pre mňa dobrým poučením. Prednesiem to v účtovnom dvore. Tú otázku budeme môcť do princípu disku, diskutovať, ale keďže nie je tu záväzný katalóg princípov, nemôžeme to preveriť politicky korektne to uzavrieť. To nie je ale vlastne naša úloha e, účtovného dvora, toľko k tomuto bodu. E, tripartitná dohoda medzi EIB e, účtovným sa preveruje, ale konkrétne k tejto previerke môžem povedať, že v práci s EIB sme nenašli žiadne konkrétne ťažkosti, zlo pár maličkostí, také, ktoré by e, boli obmedzili to preverovanie. K inštitucionálnym otázkam vzhľadom na moju pozíciu sa nevyjadrím, to je skôr ústavnoprávna otázka. Potrebujem v každom prípade e, mám osobne pochopenie, nič sa za dva roky nezmenilo. K poznámke kolegu Zdechovského, čo možno urobiť, aby sa zlepšili investície. Myslím si, že zo strany EIB, a to je logický záver z tejto správy, sa urobilo všetko to, čo sa urobiť malo. Môj osobný názor, e, ktorý nie je v správe, je ten, že tento e, model revolvingových e, úverov, kde sa dávajú prostriedky na Eh, rovnocennej úrovni. No, tieto prostriedky eh, do veľkej miery sa vrátia a dajú sa použiť na ten istý účel, a to je pre mňa model dobrý. Z časti v rámci tzv. Junckerovho plánu FC sa to prevzalo, a keď sa ma na to spýtate osobne, ja by som tento nástroj rozšíril, pretože by to malo mať oveľa väčšiu účinnosť a mohlo prispieť k tomu, aby v tej som tzv. treťom svete sa dalo efektívne a rozumne pomáhať, aby to bolo aj fungujúce súkromné hospodárstvo. E, a to je môj osobný postoj. Pokiaľ ide o otázku pani predsedníčky, tie tlačové vyhlásenia mimo vládiek, čítal som ich. Pán poslanec Celer k tomu konkrétne už hovoril o jednej veci, to súvisí s tým, že z pohľadu mimo, mimovládiek táto forma poskytovania bankových úverov prebieha bez vás a preto ste do menšej miery zapojení a preto nadšenie určite bude e, v hranic, v medziach. Jednoducho je tu iný prístup, pokiaľ ide o financovanie. Ja túto formu považujem za veľmi zmysluplnú formu, pretože je na rovnocenej úrovni. Treba vidieť, aké sú tu konkrétne záujmy. Tá uvádzaná kritika, ja ju nezdielam. Správu sme e, spravili, myslím, dobrú a pokiaľ ide odporúčania, sú tu len dve odporúčania. Otázka by mohla znieť, prečo nie viac. Už tak, lebo nič viac sme nenašli čo by sa dalo kritikovať a čo by eh, vyvolávalo potrebu ďalších odporúčaní. To myslím, že pri nás aj v rámci interných eh, porád vyvolávalo mnohé otázniky, eh, pretože možno to nie je presne to, čo sme očakávali, ale na druhej strane pozitívna správa s pozitívnymi výsledkami je v podstate dobrá, nie zlá. No a preto ja som si tiež myslel, že je dôležité, aby sme sa obmedzili na tieto dve konkrétne odporúčania. No a výber 35%, že tých ďalších 65% je rovnaký ako tých 65, <laughs> no už to nikdy nevieme, ale uh, ten výber bol taký prierezový a pán Langstrom, tým líder možno by mohol ešte doplniť moje slova, niečo k tomu výberu skúšobných objektov. Pán Celer, o tom som už hovoril. Myslím, že to boli tie najdôležitejšie veci. No a ak nemáte nič proti, pani predsednička, a tak by som požiadal pána Markstroma, aby objasnil ešte ďalšie veci. Áno, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Čo sa týka výberu projektov, tak e, zohľadniť treba pretože vykonané bolo, vykonané bolo rozsiahle hodnotenie a v polovici priebehu no, práva bola zverejnená roku 2009, alebo teda, pardon, v roku 2010, takže sme sa rozhodli obmedziť mm, na kontaktov po e, tejto, po zverejnení tejto správy. No a obdobie bolo roky 2011-2014, no a tedy keď kontrakty a investície boli podpísané a to tiež vysvetľuje, prečo takýto prístup nebol možný, sme pomocou neho eh, zhodnotili akékoľvek výsledky, pretože my hodnotíme dlhodobé financovanie tých 20 projektov, ktoré boli vybrané v spolupráci s EIB. No populácia, rozšírenie, geografické rozšírenie a rovnako záber hlavných infraštruktúrnych projektov, kreditných línií a um, investícií súkromného kapitálu. Hovorili sme o tom, a že dôsledku to pokrytie je približne a, alebo takmer 30 objemu celkovej populácie na obdobie roku 2011-2014. Áno, ďakujem pekne. Takže predpokladám, že ste nevyberali len tie, tie veľké projekty, na ktoré je hrdá, ale to už bola obraz mesno, aj, no, vnútre, to bolo udržateľné, udržateľné subvencovanie, tak ako to, čo sme videli doteraz. No a teraz pre, za generálne riaditeľstvo DEFCO, pán generálny riaditeľ Rudolfi, ktorého poznáme už zo včera a mm, požiadal by som vás, aby to netrvalo príliš dlho. Ďakujem pekne, predsedníčka. Ja som rád, že sa opäť vidíme. To možno sa uvidíme dnes po obede. Európska komisia, ehm, vážené poslankyne a poslanci, je spokojná s závermi dvora auditorov, že táto facilita e, predstavuje pridanú hodnotu. Operácie sú koherentné s krajinami AKT v rámci rozvojovej spolupráce my budeme pokračovať v našich snahách úzko spolupracovať s Európskou úniou, aby sme zaistili koherentnosť s rozvojovou stratégiou EÚ a komplementaritou našich krokov. Ako viete, investičná facilita, investičný nástroj je zameraný na životoschopné investície Musíme sa zameriavať, aj ostatné, zameriavať na ostatné časti s našimi grantami a e, prostriedkami. Sa musíme zameriavať na tie okrajovejšie, aby sme po- pomohli aj tým najchudobnejším. A včasná výmena informácií a operácie, ktoré by sme mali im financovať a, e, zdrojov, ja z vlastných zdrojov EIB e, a krajina pôvodu, to je, sú kľúčové v tomto ohľade, takže my bez pochyby budeme sledovať implementáciu odporúčaní EIB, pretože je to v našom záujme, aby sa uskutočovala výmena, aby sa pokračovala i výmena, aby zlepšovala výmena informácií a komunikácia sa komisii, tak ako to bolo aj v minulosti. Tieto dve odporúčania sú veľmi konkrétne a ja by som chcel uistiť výbor, že Európska komisia a konkrétne DEFCO bude úzko spolupracovať s EIB na to, aby sme nosili úspešnú implementáciu týchto dvoch odporúčaní. My sa tiež budeme snažiť v kontexte nástroja investícií kontrolovať, aby odporúčania boli zohľadňované, aby EIB dostávala pripomienky ku konkrétnym investíciám, Eh, predložených eh, správnej rade nástroja. Ako viete, DEFCO je konzultované eh, v každej žiadosti. My na to písanie odpovedáme. No a tiež na delegáciách je veľmi dôležité, aby sme boli úplne v obraze. No a na záver by som chcel uistiť všetkých členov výboru, že DEFCO veľmi úzko sleduje prácu investičného nástroja, investičnej facility, čo považujeme za dôležité, aby sme e, zvýšili intenzitu niektorých investícií sú, a my ich budeme podporovať počas či aktivita dialogu na politickej úrovni v každej krajine, pretože každá investícia musí byť zrealizovaná v rámci, ktorý poruje investície a aby naše investície dokázali pomôcť aj tým najchudobnejším, najslabším. No, ďakujem pekne. Ja som už sám som bola frustrovaná, keď som videla prvé odporúčanie, pretože som si myslela, že my sme prekonali obdobie, že jasné, že treba pokazovať na to, čo EU financuje. Ďakujem pekne. No a na záver ešte raz pravdajca. Áno, len veľmi stručne, pani predsedajúca. Ja som trochu prekvapený z vašej pripomienky o tom, že sú negatívne ohlasy mimovládnych organizácií. Viete, ako ja som, ak ja mám postoj k ním, ale to, že aj Oxfam niečo k tomu hovorí, ja som spravodajca Anuša. No ja dúfam, že sledujú celú debatu aj ich ráta a vyzvem a pozvem, aby aj mne zostali informácie aj negatívnu kritiku. Pán Léne má pravdepodobne pravdu, keď hovorí, čo, čo sa týka špecifického nástroja, tak mm, máte úplne pravdu, pretože to je trochu iný nástroj. Máte pravdu, keď tvrdíte, že v rámci rozvojovej politiky a aj v prípade nových nástrojov ako blending a tak ďalej vy máte stracha, že budete trochu vyčlenení, to beriem, to zohľadňujem a No ešte nevedel som o tom, že Oxfam má ostatné miločky vyslovili negatívnu kritiku, aby som to vedel, tak by som to zohľadnil. No a ide o konkrétne návrhy a zmien k tým mojim odporúčaniam. No už dobre, pracovný dokument, potom môžem ešte uh, pozmeniť. Dobre, ďakujem pekne. Tým sme sa dostali na koniec tohto bodu programu a dostávame sa k ďalšej osobitnej správe. Uh, to je správa o mm, treste smrti, správa číslo 9 o podpore a boj proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti. A správdajcom za dvor auditorov je pán Léne, ktorý dostane aj hneď slovo, aby nám predstavil túto dôležitú správu. No a ja by som chcel povedať, že členovia podvýboru pre ľudské práva boli pozvaní na naše zasadnutie. No a presne aj začneme. Kto tu teraz nie je, ani nepríde. Pán Lany, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prípade tejto osobitnej správe a podpora moje proti a, trestu smrti a teda proti mučeniu a trestu smrti. Nuže mučenie je rozšírené. Mnohé krajiny ešte stále majú trest smrti, boj proti trestu smrti je jedna z priorít politiky EU e, účtovný dvor skúmal, či nástroj pre za demokraciu a ľudské právy EIDHR e, boj e, proti sa smrti skutočne aj podporuje EIDHR, je najdôležitejším nástrojom na podporu demokracie a ľudských práv. Veľká väčšina prostriedkov EIDHR vo forme príspevkov mimovládnym organizáciám sa vypláca Dvor preveril používanie prostriedkov za posledné finančné obdobie v roku 2007 až 2013. Celkový rozpočet EIDHR pre toto obdobie bola 1,1 miliardy na boj proti mučeniu a proti trestu smrti eh, určených 100 miliónov približne. Eh, dvor auditorov skúma projekty v Kongu, Gruzínsku, Južnej Afrike, Číne a USA posledné v podobe desk review, no správa je pozitívna, čiže podstate viac svetla ako my, duše no EIDHR je dobrý nástrojom na boj proti mučeniu a trestu smrti. Správy podľa našich zistení um, boli vykonané v súlade s plánom, aj keď sú tu niektoré aspekty, ktoré podľa nášho názoru by mohli byť zlepšené. Už uh, ten dvor auditorov preto vyslovil niekoľko odporúčaní. Prvé odporúčanie, prostriedky by mali byť využívané zameranejšie na cieľ. A príliš sú rozptýlené 100 uh, kraj, uh, stovky projektov v viac ako 100 krajinách boli podporené a pri sume 100 miliónov dokopy. A iste si vieme predstaviť, koľko peňazí zostalo pre niektoré krajiny a preto podporujeme lepšie zameranie a prístup na priority krajinách ehm, v špecifických stratégiách. Otázka koordinácia s ďalšími opatreniami eh, EU treba sa venovať. Naše týmy mali eh, dojem, že až na Gruzínsko, kde až tu prebieha dobre, tak koordinácia eh, v podstate sa neuskutočňovala. Treba zlepšiť výber projektov, výberové postupy podľa nášho názoru neboli vždy dostatočne prístne hodnotiace dotazníky a usmernenia treba zlepšiť a rovnako, aby bola umožnené koherentné hodnotenie. Vieme, že to je ťažké, pretože práve v otázkach merania porušovania ľudských práv samozrejme veci sú trochu komplikované. Okrem toho, a to je štvrtý návrh, by sme mali uh, lepšie, lepšie hodnotenie možností na návrhy projektov. Navrhovateľ uh, môže byť vyzvaný, aby nevykonával e, zásadné e, úpravy e, na ostane nedostatkov. No a toto sa zatiaľ nevyuči, nevyužíva. My v rámci merania sa to malo zlepšiť. Komisia by mala predložiť no a návrhy na logický rámec by mal byť zlepšený v súvislosti medzi cieľmi, činnosťou a účinkom treba vedieť jasnejšie väčšia pozornosť by sa mala venovať a zlepšeniu udržateľnosti e, organizácií. A to sa týka hlavne e, menších lokálnych MVOčiek, ktoré e, konajú v krajinách. Niektoré MVOčky by ich činnosť museli zastaviť a prepustiť zamestnancov, keď po vypršení projektu a tými sa stratilo veľké noha a kompetencii Niekoľké podporené projekty obsahujú činnosti, ktoré No, podporujú e, očky napríklad e, polnohospodárstvo, e, pridávanie projektov, a pomoc obeťam sexuálneho násilia v Kongu napríklad. Nuž, ja teraz rád odpoviem na vaše otázky a ešte by som chcel poukázať na to, že pán Vlasala, team leader, je dnes medzi nami a rád zodpovie na otázky poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Spravodajca je Tomáš Zdechovský, nech sa páči. Ja by som, ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, najskôr by som chcel poďakovať Európskemu účtovnému dvoru za vynikajúcu správu a pánovi Lénemu za jej predstavenie a vynikajúcu diskusiu behem spracovania tejto správy. Ja myslím, že k otázke pristupuje veľmi komplexne a som veľmi rád, že on je zodpovedný práve za túto správu, pretože má nadhľad a pozná súvislosti. Ja myslím, že ide o veľmi zaujímavú správu, ktorá zdôrazňuje efektivitu finančného nástroja, ktorý sa týka oblasti ľudských práv. Takzvaný EIDHR, ktorý poskytuje granty občianskej spoločnosti. Ako pán Lene už povedal, správa sa zaoberala pridelovaním finančných zdrojov a za druhé udržateľnosťou týchto výsledkov. A to si myslím, že je rovnako dôležité ako samotná čiastka, o ktorej sa už viackrát hovorilo. Viačine väčšine bodov súhlasím s Európskym účtovným dvorom, Myslím, že tým auditorov skutočne zdôraznil tie najdôležitejšie slabiny nástroja a súčasne poukázal na úspešné projekty, ktoré napríklad dokázali vybudovať svoju vnútornú štruktúru tak, že sa stali dlhodobo udržateľnými. To sú práve nástroje, ktoré by sme mali aj v budúcnosti ako Európska únia podporovať. Ja myslím, že sa podobnými nástrojmi ako EIDHR zaberá, musíme zostať realistickí v tom zmysle, čo chceme dokázať. Hlavne dopad nástrojov investujú v oblasti ľudských práv bude vždy obmedzený, pretože tieto nástroje nefinancujú projekty, ktoré by boli priamočiare, ako napríklad stavba infraštruktúr projektov, ale sú oveľa abstraktnejšie a závisia od politickej situácie v danej krajine, kde sa budú aplikovať. A teda nemôžeme mať prehnané predstavy a očakávania v tom zmysle, čo týmito nástrojmi sa dá skutočne dosiahnuť. Tým nechcem povedať, že financovanie v oblasti ľudských práv je dôležitý. Sme hrdí na to, že to je jedna priorít Európskej únie aj na chádzajúcich 7 rokoch. A čo týmito prostriedkami financujeme? Financujeme v rámci tohto fondu celé programové období 2007 2013 bolo len 109 miliónov eur. Čo ja považujem za veľmi malú čiastku, keď ja zohľadníme, že to sú operácie po celom svete. Z môjho pohľadu to nie je efektívny prístup, čo zdôrazňujem aj v pracovnom dokumente. Aby sme do- dosiahli skutočné zmeny, sa zdroje musia sústrediť na dôležité ciele v krajinách, kde politický kontext skutočne dovoluje projektom, aby boli čiastočne úspešné. Tu by som chcel napríklad uviezť jeden príklad. Pravdepodobne sa nám nepodarí presvedčiť komunistickú stranu v Číne, aby začala uznávať ľudské práva tým, že zaplatíme kampaň informačnú, ale dokážeme financovať právnu pomoc tým, ktorí čakajú na trest smrti alebo na znovu otvorenie niektorého z veľmi známych prípadov. Ďalšia vec, ktorá, ktoré treba hovoriť, je, či je možné merať dopad investícií v oblasti ľudských práv, keďže veľa okolností ovplyvňuje výsledok. Ovplyvňuje pán Lene. Eh, jeden z kľúčových bodov tejto správy je aj fakt, že komisia má k dispozícii stratégie jednotlivých štátov, ktoré poskytujú špecifické analýzy stavu ľudských práv a aj konkrétnych eh, v danej oblasti pre mňa je dôležité prepojiť tieto správy, aby boli vzájomne koherentné, aby sa na ne dalo nadviazať a tým sa ušetrili finančné prostriedky. Ja si myslím, že stratégia je úplne kľúčová na efektívne využívanie týchto prostriedkov a preto si myslím, že by mali byť odtajnené aspoň tie, tie, ktoré, teda tí, ktorí vyberajú dané projekty. Ďalšou otázkou, ktorú máme na komisiu je nízka synergia medzi EIDHR a ďalšími európskymi aktivitami v daných oblastiach. Ja si myslím, že treba viac prepojiť vzájomne financie, ktoré vydáva Európska únia. Bohužiaľ, dokazuje len to, čo opisuje Európsky účtovný dvor, ktorý už vo svojej výročnej správe. Čiže práve tá efektivita, to, o čom sme hovorili predtým, práve tá variabilita tých projektov mohla zlepšiť efektivitu peňazí, ktoré sa týmto smerom vydávajú. A na záver, pani predsednička, chcem zdôrazniť jeden dôležitý bod, pre členov kontrolnej e, komisie. Medzi organizácie, ktoré sú príjemcami týchto zdrojov e, a sú závislé e, na financovaní od komisie, nie sú teda schopné prežiť bez takéhoto financovania. Tým sa stráca trošku pridaná hodnota tohto financovania, pretože sa tu vytráca expertíza ktorú si tieto organizácie aj vďaka prostriedkom EÚ dokázali vybudovať. Ale to, čo skutočne oceňujem, je, že komisia nechala tieto organizácie využívať prostriedky napríklad eh, i na fundraising. Myslím, že toto by sa mohlo ďalej rozvíjať tak, že by organizácie mohli organizovať, eh, eh, organizácie by mohli fungovať aj po tom, čo financovanie skončí. Ja si myslím, že to je z nášho pohľadu veľmi dôležitý bod. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ja, ďakujem vám. Ehm, na zoznam ročníkom nasleduje kolegyňa Ajala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že som bola na začiatku trošku zmetená. Ospravedlňujem sa, že som eh, vstúpila do veľmi zaujímavej eh, prezentácie pánu Miláňomu na začiatku. Ja by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za e, e, skvelú správu a veľmi dôležité informácie, ktoré nám poskytol a ďakujem aj Európskemu súdnemu, e, teda Európskom dvoru auditorov za ich informácie. Avšak neviem, aké je vaše stanovisko tu v prípade tohto nástroja však E, si myslím, že vo chvíli, keď chceme e, podporovať európske hodnoty a teda bojovať proti trestu smrti a mučeniu, chcem povedať, že práve v rámci tohto boja máme veľmi roztrieštené nástroje. Možno by bolo dobre zamyslieť sa trošku nad nejakou vyššou koncentráciou nástrojov Možno by sme to mohli nejakým spôsobom viac zhrnúť do menšieho počtu nástrojov, ktoré by pokrývali všetko. E, myslím si, že každá malá mimovládna organizácia, každý advokát, a v tom e, najzabudnúť, e, aj najzasačenejšom kúte sveta je pre nás dôležitý. tam táto roztrieštenosť má zmysel, pretože títo ľudia pracujú v režimoch, ktoré sú naozaj veľmi kruté. Ako povedal pán Zdechovský, budeme ťažko bojovať s komunistickou eh, stranou Číny. Ale možno práve tieto malé kroky, eh, malé akcie v rôznych eh, kutikoch sveta môžu naozaj mať veľký zmysel. Ale myslím si, že toto všetko nepostačuje na to, aby sme boj naozaj dotiahli až do konca, pretože ako hovoril pán Zdechovský, pred sebou máme naozaj beh na dlhú tráť, máme pred sebou ešte veľkú, e, veľmi dlhú cestu. A treba teda urobiť všetko preto, aby e, sme tu mali globálnejší dopad. A pokiaľ môžem hovoriť za nás, myslíme si, že je dôležité, aby naše iniciatívy, či už sú roztrieštené alebo nie, pokrývali čo najväčšiu geografickú oblasť. Myslím, že je veľmi dôležité, aby v nasledujúcich rokoch e, to bolo jednou z našich priorít. Myslím si teda naozaj, že je potrebné tieto aktivity podporovať, pretože vidíme, akým spôsobom momentálne pôsobia organizácie ako napríklad Boko Haram, takže je potrebné, aby Európska únia sa pridržiavala práve týchto dvoch základných aspektov teda držať sa snahy zakázať e, trest smrti a urobiť všetko proti tomu, aby nedochádzalo k prípadom mučenia, čo je niečo, čo v tomto svete ešte stále existuje a je to jeden z nástrojov, ktoré veľmi jasne ide proti základným demokratickým hodnotám a ďakujem pánovi Zdechovskému za jeho správu a pozitívny prístup k tejto otázke. Nächste auf der Rednerliste ist die Frau Kollegin Schulin. Následuje kolegyňa tudi gospodu Lenej. Ďakujem veľmi pekne eh, za slovo. Ďakujem eh, pánu Lenemu a pánu Zdechovskému za to, že pripravili eh, túto správu aj za ich osobný, osobné stanovisko k tejto tematike. Nuša, zaoberáme sa správou 2014 na boj Európskej a nástroj na boj Európskej únie proti trestu smrti a mučeniu. Máme možnosť, aby sme sa pozreli naspäť a pozreli sa na to, čo sa v tejto oblasti dosiahlo ako krok vpred a čo ešte treba ďalej zaistiť. Nušem, jasné je, že EIDHR, finančný nástroj vo forme podpory mimovládnych organizácií je veľmi dôležitý a podľa môjho názoru je tento nástroj veľmi nízky. Ak chceme priniesť zlepšenie v tejto problematike, no a zvýšením čiastky nevyriešime všetko, ale my sa musíme snažiť súčasne o zlepšenie projektov. Orientálna úloha Európskej únie je samozrejme dodržiavanie ľudských práv a tiež trest smrti predstavuje porušovanie jedno z najzákladnejších práv človeka, to je právo na život a preto musíme eh, pristúpať k tejto problematike ešte s väčšou zodpovednosťou. Na treste smrti je aj eticky nepriateľná a právne nepripustná. Ja vítam eh, správu spravodajca, ktorý, spravodajcu, ktoré myslí, eh, že Európska únia bojovať za ľudské práva a je e, potrebné sa im neustále venovať a to je e, jedna z hlavných úloh Európskej únie. Nuž e, tresty smrti a mučenie a prípady mučenia v krajinách tretieho sveta alebo v tretich krajinách ukazujú, že v tejto oblasti je pred nami ešte veľa práce. Nám no nechýba tiež koherentnejšia a efektívnejšia politika Európskej únie, lepšie stanovovanie úloh, lepšie zameranie na ciele a tým sa iste bude dať zlepšiť aj fungovanie e, nástroja EIDHR. Ja súhlasím s tým, že potrebujeme efektívne a rýchle financovanie kvalitných projektov organizácií alebo mimovládnych organizácií, ale nesmieme zabúdať aj na to, e, že e, ich programy musia byť časovo aj nákladovo e, efektívne podporovať mimovládne organizácie, pretože e, oni len tak e, budú môcť pokračovať vo svojej práci a budú môcť zlepšenie, dosahovanie cieľov, ktoré sledujeme aj my. Ďakujem pekne. Nächste auf der Rednerliste, Kollegin Labajová. Nasleduje teraz kolegyňa Labajová. Ďakujem pekne je mi takmer žlúto, že mám veľmi pragmatické otázky, e, ktoré zachádzajú do hĺbky. Nie som e, spravodajky, spravodajkyňou, spravodajcom Michal Toro, takže ja sa dnes e, spýtam iba také technické otázky. Ďakujem pánovi Lenemu a pánovi Zdajchovskému za dobre vykonanú prácu. Prvá otázka v odseku 26 e, osobitnej správy. Vidím, že medzi rokmi 2007 až 2000 9 sa zvyšovali e, prostriedky za účelom e, e, znižovania počtu. Takže chcem sa spýtať, či tu je nejaká pozitívna korelácia medzi menšou prácou pre komisiu a zvýšenou kvalitou projektov. A ďalšia otázka, to je niečo, čo už spomenul pán Zdechovský v ocekoch 51 53 vidíme, že tieto e, e, e, prostriedky sa nedá, tieto projekty sa neudržujú samé o sebe a závisia od financovania. Takže čo chce urobiť komisia na to, aby zabezpečila to, že projekty mimovládnych organizácií budú samodostnejšie. A na druhej strane, čo robí komisia na to, aby zjednodušila mimovládnym e, organizáciám požiadať o ďalšie e, financovanie na pokračovanie projektov. A potom, pokiaľ ide o odsek 54, v osobitnej správe sa spomína, že Vidíte ten vlastne e, odsek pred sebou, takže som sa spýtať, ako sa takýto projekt ohodnotí ako úspešný, ak, je, ak dopad nie je medzi e, vlastne indikátormi e, úspešnosti. Takže aké indikátory používate pre definíciu projektov, e, či sú úspešné alebo nie. A niečo, čo je s týmto spojené, je, že projekty v správe sa uh, definujú ako nadmerne ambiciózne a musia to robiť projekty na to, aby boli vyselektované a prečo a pre, ako môžeme podporovať tvorcov projektov, ak boli realistickí e, v ich dopade. A e, potom ešte k tým krajinám, ktoré boli navštívené pri e, vypracovaní správy. Z nich ste spomenuli Gruzísko ako najlepší príklad, ale Kolongo a Južná Afrika sa nespomínajú. Prečo? To sú len veľmi konkrétne pragmatické otázky. Letzter auf der Liste, Kollege Czernetzki, bitte. Dziękuję bardzo. Teraz nasleduje kolega Czarnecki. Ďakujem, budem hovoriť po polsky. Chcel by som poďakovať e, pánovi e, Lenamu za jeho prácu, aj nášmu spravodajcovi, pánovi Stechovskému. Chcem povedať, že táto téma je naozaj dôležitá v mnohých krajinách, aj v mojej vlastnej, sa veci majú tak, že eh, ak dojde k nejakým beštialným vraždám, zvyšuje sa počet, počet ľudí, ktorí sú za tresty smrti. Musíme to vidieť ako eh, fakt. Hovorím to samozrejme ako odporca trestu smrti, ako absolútny odporca, ale musíme eh, eh, rozhodovať sa eh, veľmi múdro, iba to chcem povedať. Je dobré, že diskutujeme o tejto téme a ešte raz chcem poďakovať pánovi Stefovskému za jeho správu. A na záver ešte jedna poznámka. Je veľmi zaujímavé, že dnes v mene e, e, e, dvora auditora tu môžeme privítať dvoch kolegov, bývalých kolegov z Európskeho parlamentu. Pred rokom sa zabrali podobnou správou, správou pani Ayala Sender a som rád, že práve dnes tu môžeme privítať dvoch bývalých kolegov keby bola nejaká cena e, za, e, e, milo, za milosť, tak ju by dostal určite pán kolega Čarnecký. Slovo má teraz Európska komisia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem, eh, vaša poslankyne poslanci, ďakujem za eh, tie rôzne poznámky, ktoré zazneli, veľmi si vážime správu dvora auditorov. Eh, dlhodobo s ním spolupracujeme, vymeníme si konstruktívne komentáre. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi. Nemyslím, že musím ten, ďalej tento nástroj popisovať Myslím, že ho poznáte a EÚ sa naozaj snaží e, bojovať proti mučeniu a e, za zrušenie trestu smrti. Ako ste povedali, je to e, tiež súčasťou našej, našich zmluv. Ľudské práva sú tiež súčasťou našich vonkajších vzťahov. Nástroj, ktorý som práve spomenula, je veľmi jedinečný v tom, že podporuje občianskú spoločnosť do veľkej miery nevyžaduje si e, súhlas zainteresovania e, e, zo strany vlády, to je, ho robí jedinečným a je to jeden z jediných nástrojov, ktoré majú takúto úlohu na globálnej úrovni a to, v tomto spočíva jeho jedinečnosť. Tak myslím si, že celkovo tento nástroj sa osvedčil, pokiaľ ide o výsledky a jeho vplyv, ale samozrejme vždy je možné sa zlepšovať a aj preto mnohé z tých e, odporúčaní Dvora auditorov aj pána spravodajcu sú veľmi relevantné a e, práve teraz e, na ich zapracovaní pracujeme. Správa Dvora auditora je podľa nás veľmi vyvážená, rovnako tak aj pracovné dokumenty s mnohými dôležitými bodmi. No, zdá sa, že je tu zhoda e, v tom, že celkovo nástroj funguje e, celkom dobre a projekty sa celkovo dobre implementovali, že tam bolo veľmi že tam boli veľmi motivované organizácie e, občianskej spoločnosti, ktoré disponovali potrebnou expertízou a veľmi efektívne realizovali projekty, čo viedlo k trvalým výsledkom celkovo Samozrejme, zabrať sa e, období 2007 až 2013. Odvtedy je jasné, že konštantne zlepšujeme e, tento nástroj a chcem e, obzvlášť poukázať na počet komentárov týkajúci sa potreby lepšie zacieliť naše zdroje, aby sme dosiahli väčší vplyv. Áno, úplne súhlasíme s tým, že je potreba vytvoriť si priority Zaznel komentár, že tieto prostriedky boli dobre umiestnené, o to teda nejde, ale teraz sa zaoberáme e, otázkou e, tvorby priorít. Musí nám byť jasné, čo chceme docieliť a jeden zo spôsobov, ako to robíme, je, e, že teraz momentálne v našej výzve žiadosti máme jasný jasný, jasnú oblasť pre boj proti trestu smrti a e, tu boli prostriedky 7 miliónov na rok 2015 a to je v súlade so stratégiou, ktorú sme e, prijali e, v minulosti s parlamentom pre, tento, pre túto finančnú prioritu. A tiež sa snažíme preferovať tie projekty, ktoré sa konajú v krajinách, ktoré sú osobitne problematické alebo ktoré sa spomínajú e, v e, e, strategiách týkajúcich ľudských práv. Takže snažíme sa to uplatniť pri, v prípade boja proti mučeniu aj zrušenia trestu smrti. Chceme sa teraz sústrediť na tie najrelevantnejšie krajiny spomenuté v dokumentoch delegácií. Zároveň však ako sa spomína v jednom z komentárov, máme tu e, povinnosť ostať e, e, teda a pôsobiť na globálnej úrovni. Takže tam je obmedzenie pre tú tvorbu si priorít. Náš nástroj je často jediným donorom svojho druhu. Tiež plne súhlasíme s potrebou širšej, efektívnejšej koordinácie. E, to sa musí e, e, diať na viacerých úrovniach. Pracujeme veľmi dobre s našimi kolegami z IES, ktorí sú tu aj dnes zastúpení. To je už veľmi dobrý začiatok a chceme aj, aby sme spoločne s nimi zabezpečovali, že prioritné krajiny v prípade boja proti mučeniu aj zrušenia trestu smrti e, e, sú konštantne zaintegrované do nášho širšieho prístupu. Takže to znamená, aby sme mali k dispozícii všetky nástroje, ako všeobecný politický dialog, e, dialog v oblasti ľudských práv, čo je určite veľmi cenný kanál, ale aj politické demarše, ktoré sa pravidelne vykonávajú, ale aj diplomatický prístup, nástroje e, ľudskoprávne e, tiež môžu e, byť zahrnuté v obchodných dohodách a tiež používame aj OSN a jeho jednotlivé orgány. Máme tu akčný plán pre ľudské práva, ktorý prednedávnom schválila rada v júli to je tiež veľmi efektívny nástroj, pretože združuje všetky otázky eh, týkajúce sa ľudských práv, vráta, za zaobchádzania a trestu smrti a zabezpečuje, aby sa zohľadňovali eh, v našej práci v iných oblastiach. No a samozrejme eh, snažíme sa ľudské práva zohľadniť vo všetkých našich postupoch, našich hodnoteniach, E, e, robíme školenie pre delegácie, pokiaľ ide o otázky ľudských práv, takže je tu toho veľa, čo sa snažíme riešiť. E, snažíme sa zabezpečiť to pri koordinácii, pri koordinácii cez hraničnej, toto súvisia aj s maximalizovaním nášho dopadu. Ale samozrejme máme prístup aj zo spodu náhor, preto tento nástroj je veľmi populárny e, e, zo strany občianskej spoločnosti, vychádza z e, požiadaviek občianskej spoločnosti, z potrieb organizácií priamo v teréne. Veľmi si vážim to, čo povedal pán spravodajca, že ľudské, správa, ľudské práva a ešte to oblasti, ktoré sa zaberme dnes, sú veľmi zložité Eh, či už ide o meranie postupu alebo špecifické ciele, pretože eh, situácia eh, v teréne, pokiaľ ide o mm, konanie vlády, politický kontext, to sa môže meniť v každom momente. To znamená, že potrebujeme tú určitú mieru flexibility a sú určité krajiny, ktoré pravdepodobne docielia pokrok, iné tam je to menej pravdepodobné, takže my sa snažíme veľmi citlivo vyvážiť naše ľudskoprávne priority s e, teda e, aj potrebou e, zainteresova- byť zainteresovaný s občianskou spoločnosťou. Pokiaľ ide o krajinské stratégie pre ľudské práva, často sú disponibilné. Závisí to samozrejme od politickú citlivosť príslušných krajín. Keď sú v tak očakávame, že sa nimi budú inšpirovať Eh, organizácie občianskej spoločnosti, eh, keď ide o ich aplikáciu v mnohých krajinách, sú delegácie, ktoré organizujú tréningy pre občianskú spoločnosť predtým, než eh, podajú žiadosť, aby zistili, čo je dôležité, na čo sa treba zamerať a potreba stanoviť ciele. Pokiaľ ide o rôzne komentáre o dopadoch v odporúčaniach aj v správe je celkom jasné, že sa treba pozerať na výsledky, ktoré môžeme dosiahnuť, ale opätovne berúc do i citlivosť politickej situácie, nemali by sme podceňovať dopad či už e, obhajovania povedomia verejnej rozprave, vytvárania teda prostredia. To samé o sebe e, krajina ako je Čína, kde náhle máme viditeľnosť, sociálne médiá sa zapájajú do dialógu. Samozrejme, že tá konzistentnosť môže byť e, právnou pomocou. Všetky typy e, pomoci, či už obetiam a ľuďom, ktorí sú odsudení na smrť. E, zlé zaobchádzanie môže byť problém. Takže sú tu mnohé formy našej pomoci zamerané na výsledky. Môže byť užitočné vytvoriť špecifické ciele. Je na občianskej spoločnosti, ktoré je súčasťou tohto systému, stanovovať ciele a benchmarky. V počiatočnom štádiu poskytujeme samozrejme e, informácie a zohráva to určite úlohu pri výbere cieľov alebo teda projektov sú tu tiež usmernenia, ľudskoprávne usmernenia, ktorými sa môžu inšpirovať zastupcovia e, občianskej spoločnosti, aby sa lepšie videlo, e, čo, čo sú hodnoty EÚ, aby videli, aké sú naše priority. Naše delegácie tiež samozrejme sú zapojené a dobre vidia, akú úlohu majú pri dosahovaní najlepších výsledkov, pretože mnohé z týchto projektov, pre mnohé z nich je tu follow-up, kým prebieha ten projekt. Môže to byť až do troch rokov projekty, ich pokrytie a delegácia sa bude snažiť sledovať projekty pravidelne a snažiť sa u, u, upraviť ich, ak je tu potreba. A samozrejme, že niekedy tie občianskoprávne e, ľudskoprávne spoločnosti môžu mať prehnané ambície, ale to, to je tá prekažka, ktorú postupne prekonávame. Musíme sa naozaj si stanovať realistické ciele, či už ide o naše očakávania, ale tiež pokiaľ ide o to, čo by tieto e, občianské spoločnosti, si, čo si myslia, že by mohli dosiahnuť. Neskôr by sme na tom mohli stavať. Prax je normálne taká, že nie je tu priame, priame nedosledovanie u projektov tej istej organizácie a v tej istej oblasti. A tieto organizácie opätovne môžu sa uchádzať, ale potom budeme vychádzať z identických projektov v kapitole 2. menej šan, šanci na úspech, ak to robíme dlhšie, mali by to byť rôzne hráči, zabezpeč, aby sa zabezpečil silnejší dopad. Pokiaľ ide o malé organizácie e, občianskej spoločnosti, my hľadáme samozrejme trvalo udržateľné výsledky. To je jedna z našich hlavných obáv ich predstavitelia musia byť spolahliví a to zabezpečujeme spolufinancovaním, veľmi vysokým podierom a tiež tou možnosťou zabezpečenia, aby určité e, náklady na personál vieme pokryť e, výberom prostriedkov a takéto aktivity samozrejme môžu byť e, realizované neskôr za pomoci ďalších organizácií ale tu je dobrá možnosť vytvárania permanentnejších, solidnejších eh, foriem kontinuity. Chceme im tiež pomáhať. Spomenuli ste trvanie našich postupov, zložitosť týchto postupov, takisto Máme tu nový nástroj, prospekt, ktorý je k dispozícii uchádzačom. Všetko to teda eh, eh, informačnými technológiami zabezpečujeme. Ide o zjednodušenie a aby to uznávala občianská spoločnosť, aby sa uľahčil ich život. Takže to je veľmi, e, má veľký dopad na e, ich výkonnosť. Pokiaľ ide o udržateľnosť e, CFO, je dôležité zamerať sa na E, výsledky, preto je ťažšie e, dosiahnuť ešte viac, než teraz pomáhame. Neviem, či e, z vás niekto komentoval na správu účtovného dvoru, pokiaľ ide o našu odpoveď odporúčania. Neustále sa snažíme zlepšiť vyhodnocovanie, pomáhame CSO, aby boli realistickejšie pri dosahovaní cieľov a pri follow-upe pre ich projekty. Tieto organizácie majú možnosť, my k tomu pozbudzujeme, vykonávať evaluácie na konci procesu a to nám dáva dobrý základ. A my potom samozrejme vykonávame všeobecnú všeobecné posudzovanie nástrojov, ako fungujú. A takisto v rámci komisie máme rámec zameraný na výsledky kde kontrolujeme účinnosť a typ e, plnených cieľov, ktoré máme. To je taká všeobecná odpoveď na väčšinu otázok. Samozrejme, sledujeme aktívne i jednotlivé odporúčania s tými výnimkami, ktoré som spomenula, kde sme sa snažili bojovať za naše otázky, ale tieto nástroje neustále e, zlepšujeme. Ďakujem za vaše jednotlivé príspevky. Ďakujeme Európskemu dvoru auditoru. Ešte raz tam slovo pánu Lenu. Tiež ďakujem pani predsednička spravodajcom spravodajcovi. Myslím si, že hovoril o základných problémoch, otázku priorít, e, meranie a jednotlivé opatrenia krajinských stratégií. Pani Ajala, poviem len toľko, chcem, aby tu nebolo nepochopenie. My nie sme kritikmi tohto postupu v rámci tohoto programu. Myslím si, že správa vo všeobecnosti je pozitívna. E, ten e, pojem e, majákového projektu by som chcel znova uviesť. Pre mňa to je určitý maják. Skúsenosti s Gruzinskami ukázali, že to práve to bola tá časť, kde som ten audit osobne, osobne sprevádzal. Ak by sme tieto body neboli podporili, tak na iných miestach vo svete eh, by eh, to bolo rovnaké. A to, čo sme my pomenovali, a to je komisia toho názoru ako my, keď máme 183 projektov v viac ako 20 krajinách, 700 eh, miliónov za mnohé roky, tak otázka tej atomizácie je samozrejme logická, preto prioritizácia je v podstate e, zmysluplným opatrením. Pokiaľ ide o zvýšenie prostriedkov, zákonodarca musí rozhodnúť, či sa prostriedky smerom nahor alebo dole prispôsobia. K tomu nemusím veľa povedať. Kolega odpovie e, konkrétnejšie na otázky pani Dlabajovej potom dajte slovo pánu Vlaselovi v tejto veci. Pokiaľ ide o otázku pani Knudsen, vy ste hovorili o našich odporúčaniach 4 a 6, s ktorými komisia nesúhlasí, ale z tých poznámok pani e, Knudsen som pochopil, že je tomu tak preto, pretože si komisia myslí, že tieto podmienky sú vlastne splnené, ale to vlastne nie je ani v rozpore s tým, čo sme povedali my si myslíme naďalej, že sú tu deficity. Sme si zajedno v tom, že je to e, cieľ a že pokiaľ ide o udržateľnosť, chceme pomôcť podnikom v e, danej oblasti a pre, určite to bude v priebehu projektov možné a v tom prípade potom máme konsens i v tejto otázke. Toľko moje doplňujúce slova. Ešte pán Vlasela doplní konkrétne otázky pani Dlabajovej. Ďakujem. Veľmi rád e, zodpoviem e, zaujímavé otázky pani Dlabajovej. Prvá sa týka odseku 26, ktorý je o, o čiastkách kontrakt e, zmluvných. A otázka tiež, ako tieto čiastky v čase narastali. Keď sme robili svoj návrh E, bolo potrebné, aby tieto čiastky boli v súlade s určitými predpismi a ten hlavný dôvod e, bol ten, že sme chceli vedieť, e, zaručiť, že manažovanie počtu tých zmluv otázka znela, či to zviedlo zvýšeniu kvality. Nemyslím si, že tu môžeme zovšeobecňovať. Neznamená, že keď je projekt väčší, je lepší, alebo Naopak, keď je menší, zovšeobecňovať sa nedá. A práve to je dôvod, prečo sme spochybnili e, manažmenovanie komisie. Ďalšie veci by mali byť založené na možnostiach a potenciálu. Druhá otázka. Čo robí komisia, aby podporila trvalú udržateľnosť? Tu treba rozlišovať medzi trvalou udržateľnosťou aktivít a e, udržateľnosťou organizácií. Pokiaľ ide o aktivity, tie sú zabezpečené e, selekčným procesom komisie a e, tu si počína celkom úspešne. Pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť organizácií občanskej spoločnosti, komisia nerobí tak veľa, videli sme veľa, videli sme zo pár príkladov. Videli sme e, projekty, ktoré úspešne zahraňali aktivity, ktoré vytvárajú vnútorné financovanie v rámci organizácií. To dobre funguje a preto e, účtovný dvor odporúča, aby v rámci e, postupu výberu sa zohľadnili tieto typy aktivít tak aby boli lepšie podporované. Tiež tu bola otázka týka, týkajúca sa odseku 54, kde ide o čiastočnú alebo celkovú úspešnosť financovania. Otázka znie, čo je e, pozitívny dopad. Je pravda, že meranie výkonu nie je optimálne každom prípade na základe cieľových, e, teda projektových cieľov sme dokázali urobiť lepšie e, oceňovanie rôzne závery podľa typu projektu. Sú tu projekty, ktoré sa priamo zameriavajú na záverečných príjemcov. Tieto projekty podľa nás sú pomerne úspešné. Veľmi e, obmedzené síce v svojom rozsahu, či už geograficky alebo tematicky. A potom sú tu projekty, ktoré sú trochu väčšie, často politické ciele a tu máme oveľa menej e, e, dôkazov konkrétnych dopadov. Pokiaľ je o ambície, áno, často sú prehnane ambiciozne tie projekty. Prečo to robia? Pretože chcú vyberať zaujímavé návrhy. Treba byť trošku odvážny aby sa mohli zodpovedať jasným definova- jasne definovaným výkonom. Je pravdou, že dopad v tejto oblasti je zložitý, e, zložitý na meranie a je tu však možnosť jasne definovať výstup, ktoré aktivity by sa mali jasne definovať a potom sa môžeme pomôcť organizáciám. Je tu typický dobrý príklad koordinácie medzi jednotlivými typmi aktivít. Napríklad projekty, eh, ktoré boli dobre podporené politickým dialogom v krajine medzi komisiou a národnými eh, orgánmi. A toto samozrejme môže byť napríklad tradičná podpora e, z rozpočtových podporných programov. A tento typ koherentného prístupu sme na, v Južnej Afrike videli povedzme oveľa menej. Dúfam, že toto e, zodpovedá vašu otázku. Ďakujem a na záver pán spravodajca. Kolegovia, vážená pani predsednička, neviem ako vy, ale keď preberáme túto správu, tak som hrdý na to, že som Európanom, keď vidím, koľko toho robí Európska únia v oblasti ľudských práv a vidím, za ak málo prostriedkov sa dá robiť pomerne veľ, veľa hudby. Ako sa veci dajú meniť a som veľmi rád, že existuje niečo ako Európska únia, ktorá prichádza e, tým, aby sa vo svete dokázali ľudské práva, aby sa bojovalo proti mučeniu a trestu smrti. Chcel by som poďakovať kolegyňam Šulín, Sanders, pánu Čarnecku, pani Dlabajovej za všetky relevantné príspevy, príspevky k tomu preberanému textu. Chcem poďakovať i komisii, ktorá sa dobre pripravila na túto diskusiu. Ďakujem samozrejme aj účtovnému dvoru za veľmi dobré konkrétne odpovede, ale aj za e, zhrnutie pánu Lenemu. Všetko by som e, zhrnul do troch bodov. Že sa teda treba zlepšiť do budúcnosti napriek jedn, e, celou sámou je totiž to výber projektov aby prostriedky nedostávali len veľké neziskové organizácie, ale aby smerovali i do tých malých neziskových e, organizácií, aby tu neboli prekážky v tom, že by mali byť e, zložito spravované. Potom po druhé efektivita. Súhlasím s tým, čo tu odznelo. Nedá sa veľmi merať efektivita v oblasti ľudských práv. V každom prípade musíme si niektoré ciele nastaviť a spôsob ich kontroly takisto. A tretia vec potom zlepšenie udržateľnosti. Za 7 rokov, za 3 roky sme schopní rozbehnúť projekt, určite však nie sme schopní dosiahnuť výrazných pokrokov, osobitne potom v štátoch, ktoré, kde sú diktatorské režimy. Preto by som bol rád, aby sme naozaj premýšľali o tých projektoch na dlhšiu dobu, na horizont 10 až 15 rokov a pripravili podmienky na to, aby tie úspešné projekty naozaj v tomto období mohli pokračovať. Ďakujem vám všetkým ešte raz a prajem vám príjemné popoludne. Ja, wir bleiben in dieser Sache Zostaneme tu v kontakte. Náš výbor pripravuje štúdiu na tému nástroje e, ľudskoprávne v zahraničnej pomoci. Je to naozaj pekných 28 programov v zahraničnej pomoci. To budú tie témy. No a ja predpokladám, že po výbor pre ľudské práva už e, celú pozvánku, aby ste predstavili túto správu, je to naše želanie a chcem vám to prizvukovať, pretože je dôležité, aby celý parlament za tieto výsledky na vedomie. Ďakujem pekne, to je hlavná práca. To je poprvýkrát v parlamente, keď sa zaoberáme týmto programom. A ďakujem pekne za tú správu a tým sa dostávame na koniec dnešného doobidného programu. Opätovne sa stretneme o 15.00 na vypočutie komisára Mimicu a Hána. Ďakujem pekne a zasadnutie je ukončené. Thank <laughs> you.